Kolleger, varmt välkomna till ett utskott. Kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam na zasadaní nášho výboru. Teda na zasadaní výboru pre práva žien národov rovnosť. Toto je prvé zasadanie nášho výboru v roku 2010. Pevne verím, že rok 2010 bude pre nás veľmi úspešným rokom bude úspešným rokom pre našich členov, ako aj pre našu prácu na výbore. Srdečne vás vítam na otvorení našej činnosti v roku 2010 a na našom dnešnom zasadaní. Čo sa týka prvého bodu nášho programu, je to prijatie programu schôdze. Nedostali žiadne návrhy na úpravu programu, tým pádom môžeme schváliť dnešný program. Potom bod 2, to je schválenie zápisnice dajúceho zasadania, ktoré sa uskutočilo 30. novembra 2009. Ak nedostaneme žiadne návrhy na úpravu alebo žiadne námietky, tak e, pred koncom našej schôdze predpokladáme, že môžeme schváliť zápisnicu a teda si ju schválime bod 3 oznámenia predsedničky tu nemám nič v rámci tohoto bodu, čo by som vám chcela oznámiť. A tým pádom môžeme pristúpiť priamo k bodu číslo 4. Som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať na zasadaní nášho výboru pani Bibianu Aidu Almagro. Ospravedlňujem sa za prípadné chyby v mojej výslovnosti. Máme tu teda ministerku pre dobrú rovnosť zo Španielska. Chcela by som sa poďakovať pani ministerke za to, že medzi nás prišla a chcem sa poďakovať aj za veľmi zaujímavú náštevu, ktorú sme uskutočnili do Španielska. Vyslali sme tam delegáciu a chcem povedať, že sme veľmi rádi, na našom výbore, že španielské predsedníctvo zahrnulo do svojho pracovného programu otázky rodovej rovnosti a považuje ich za veľmi prioritné a španielské predsedníctvo chce bojovať špecificky proti, že, proti násiliu na ženách. Som veľmi rad, rada, pani ministerka, že ste dnes prišli medzi nás. Pôsobíte ako ministerka od apríla roku 2008 lebo vtedy sa vlastne vytvorilo toto ministerstvo. Ešte raz srdečná vďaka, že ste prišli medzi nás a tešíme sa na zaujímavú výmenu názorov a budeme diskutovať o otázkach, ktoré sú pre nás dôležité. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička, dámy a páni. Pre mňa je veľkou cťou vystúpiť na zasadnutí výboru pre rovnosť tohoto parlamentu, aby som mohla vysvetliť ciele rotujúceho predsedníctva v oblasti rodovej rovnosti. Dovolte, aby som ako európska občianka vyjadrila veľkú spokojnosť, že môžem vystúpiť pred parlamentom, ktorý má posilnené právomoci, aby mohol fungovať v záujme únie práve teraz sme svedkami zrelosti európskeho projektu. Európska únia sa stáva demokratickou ešte viac, a to práve vďaka tomu, že vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Je to veľký projekt a dovolte mi zablahoželať Európskej únii ako občianka ako občianke. Teraz vlastne v tento mesiac Španielsko štvrtýkrát sa ujíma predsedníctva Európskej únie. Potom spolu vlastne v triu spolu s Belgickom a Maďarskom budeme spolupracovať na rozvíjaní súdržnosti v rámci EÚ. Chceme vlastne podporiť politickú iniciatívu chceme podporiť spoluprácu s orgánmi a inštitúciami EÚ. A to jednak pokiaľ ide o inštitúcie, ktoré súvisia e, s novým, e, pardon, s novým stalým predsedníctvom rady, ako aj e, s predstaviteľkou alebo s, s úradom pre zahraničnú politiku. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, je to vec a téma, ktorá nám veľmi leží na srdci a preto pred, rotujúce predsedníctvo má aj tento záujem, ktorý sa týka v súvislosti s zamestnanosťou. Zažili sme veľkú finančnú a hospodárskú krízu, a zda najväčšiu za posledných 70 rokov. A to má dopad aj na pracovné príležitosti. Lisabonská zmluva. Žiaľ, teda to, čo sa plánovalo ako lisabonské ciele, nebolo naplnené v uplynulom desaťročí. A sme teraz práve svedkami hospodárskej recesie. A táto dopadá značne na všetky štáty únie. Preto hľadáme novú stratégiu. Musí to byť stratégia založená na udržateľnosti vývoja. Bez toho, aby sme ohrozili to, čo potrebujeme do budúcna. Potrebujeme posytnúť ekonomiku, musíme stavať na znalostnej ekonomike, musíme sa taktiež sústrediť na životné prostredie, na obnoviteľné energie, na boj proti klimatickým zmenám a taktiež je tu dôležitý, boj, dôležitý aspekt sociálnej udržateľnosti vývoja. A nakoniec ekonomika musí nám pomôcť vlastne teraz dostať sa z tej krízy, kam nás ekonomika dostala. Preto bude potrebné podniknúť príslušné kroky aby sme mali spoločnosť, ktorá bude efektívna, spravodlivá a práve v tomto kontexte politika rodovej rovnosti zohráva významné miesto. Preto musíme ženy v plnej miere začleniť do pracovného trhu, aby mali rovnaké postavenie ako muži, ich partneri aj v tejto sfére. Je to vlastne premisa, ktorá už bola vyjadrená aj zo strany švedského predsedníctva v roku 2009. Lisabonská stratégia stavia tiež na rovnosti žien a mužov. Teraz sme nachádzame v roku 2010 a ešte stále sme nedosiahli ten želateľný stav a preto máme pred sebou značnú značný objem práce. Aby tá rovnosť bola skutočne dosiahnutá vo všetkých oblastiach života. Čiže nie je to len spravodlivé z hľadiska práva, ale je to dôležité aj z ekonomického hľadiska. A preto musíme posilniť politiku, ktorá posilní postavenie žien. Spoločnosť práve musí oceniť aj ten kapitál duševný, e, ktorý vlastne v sebe nesie polovica ľudskej populácie, teda ženy. Žiaľ sme svedkami toho, že priamo na pracovnom trhu ženy nemajú rovnaké príležitosti a s týmto sa musíme popasovať. Samozrejme, sú tu ťažkosti, ktoré treba prekonávať. A to sa týka aj dospelých žien, ako aj mladších ročníkov. Hovorí sa tu niekedy, že sú tu určité problémy, ktoré sú výlučne problémami žien. Aj tu musíme vlastne zharmonizovať pracovnú disponibilitu medzi oboma pohľadňami. Preto sa musíme oprieť aj o výsledky Rady Európy z Barcelóny z roku 2002. Tie ciele, ktoré tam boli schválené, nám umožňujú určitú cestu, ktorú sa dá uberať. Hovoríme práve aj o právach žien, ktoré musíme rešpektovať aj v súvislosti s bezpečnosťou ochranu zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po prúrode, ale i dočiacich pracovníčok. Toto súvisí aj s tým obdobím, e, ktoré ešte plinie, kým prebieha záverečná čas materskej dovolenky napríklad. Už tam treba hľadať určité spôsoby, ako opätovne umožniť návrat žien do pracovného procesu. Môžeme povedať, že e, problém je aj v odmeňovaní. Zatiaľ ten rozdiel medzi mužmi a ženami z hľadiska platov predstavuje 17,6 Taká to bola situácia podľa e, štatistik z roku 2007. A žiaľ, v tomto smere e, sme svedkami aj určitého, môžeme povedať, až vykoristovania, že vlastne ženy nie sú náležite ocenené. Druhá vec je, že zamestnanosť žien sa sústreďuje na určité sektory a ani tam ženy nie sú náležite odmeňované. Preto vo všetkých členských štátoch musíme začať bojovať proti týmto stereotypom a musíme pomáhať ženám odborne sa rozvíjať. Že práve toto potom súvisí aj s rozvojom v oblasti školstva. Dámy a páni, plné začlenenie žien do tohto nového modelu si vyžaduje aj spoločnú zodpovednosť pri rozhodovaní v oblasti politickej, hospodárskej, podnikateľskej. Práve je tu nedostatok z hľadiska konkurencieschopnosti žien na trhu vzhľadom na to, ako sa vníma ich postavenie a s týmto taktiež z hľadiska právneho dokonca treba taktiež niečo robiť. Preto chceme zvýšiť prítomnosť žien aj v správnych administratívnych orgánoch. Dámy a páni, pracovať v záujme rovnosti medzi mužmi a ženami znamená pracovať aj tým smerom, aby sa odstránilo násilie voči ženám. Často sme svedkami až brutálneho násilia. Je to jav, ktorý žiaľ je prítomný európskej spoločnosti vo viacerých krajinách. A toto je vec, pred ktorou nemôžeme zatvárať oči. Boj proti takémuto násiliu patrí medzi politické priority Európskej únie. Unie. A 6. marca 2002 práve uznesenie poukázalo na potrebu tieto aspekty zvažovať veľmi vážne. Chcem zároveň oznámiť, že pracujeme na, projekt, na návrhu záverov o odstránení násilia proti ženám v EÚ. A na budúcom zasadnutí EPSCO v marci predložíme tento materiál. V tomto návrhu sa hovorí o všetkých možných aspektoch, ktoré sa týkajú ciest, ako dosiahnuť odstránenie násilia voči ženám. Týka sa to aj trestných aspektov, ochrany, pomoci obetiam, prevencie, zmierovacích konaní a tak ďalej. Je to spoločný problém a preto musíme naň spoločne reagovať. Šírka záberu toho, o čom hovorím, sa týka ozaj širokej škály násilia proti ženám. Na jednej strane eh, je to v podstate aj spôsob, ako, sú, ako sa s ženami zachádza v pracovnom procese, až do tej miery potom na tom opačnom konci škály, že sa niekedy ocitajú v eh, situácii otroctva. S týmto proste je treba niečo urobiť. Preto navrhujeme vytvorenie Európskeho observatória zameraného na sledovanie násilia proti ženám. Čiže toto monitorovacie stredisko by fungovalo na báze toho, že by sa zameriavala na prípady násilia voči ženám a hľadala by vlastne aj v lone Európy priamo spôsoby, ako tieto veci riešiť. Toto všetko v súlade aj s uznesením, ktoré bolo týmto parlamentom prijaté 25. novembra 2009, budeme teda uplatňovať. Pokiaľ ide o ochranu žien, ktoré sú obeťami násilia, chcem práve poukázať na návrh smernice parlamentu a rady o vytvorení orgánu na, alebo príkazu na ochranu, európskeho príkazu na ochranu. Týmto spôsobom ženy vlastne v ktoromkoľvek európskom štáte budú dať o ochranu. Podľa toho teda vychádzajúc, e, že v ktorom štáte bol vydaný ten príkaz. Samozrejme, toto si vyžaduje spoločnú, jednotnú odpoveď zo strany členských štátov. Preto navrhujeme, aj návrh záverov zo strany komisie, že by tam bolo jedno spoločné telefónne, telefónne číslo zadarmo, teda fungovalo by ako volanie zdarma, kde by mohli vlastne tieto obete násilia, rodového násilia telefonovať zadarmo. Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Portugalsko sú vlastne štáty, kde tento spôsob už začal prinášať svoje pozitívne ovocie. Okrem toho, e, rok 2009 vyhlasujeme aj ako Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, sociálnej exkluzii. Chceme bojovať proti formám diskriminácie a predsedníctvo Španielska stavia aj na tom, čo dosiahli predchádzajúce, napríklad e, švedské aj francúzske. A chceme ísť ďalej v ochrane žien pred rasovou diskrimináciou, sexuálnou diskrimináciou alebo diskrimináciou e, na etnickom základe, sexuálnej orientácie, veku, náboženstva alebo e, teda náboženského vyznania. Proste nie je prípustné, aby v našej Európe, kde platia základné ľudské práva, aby existovala nejaká diskriminácia bez ohľadu na to, aký by mohol dôvod. Samozrejme, že teraz ešte rada nemôže predpokladať, ako dopadnú rokovania, ktoré práve prebiehajú. Dámy a páni, Dovolte mi na záver ešte vyjadriť e, teda poskytnúť informácie o aktivitách, ktoré sa budú konať. V Kadize 4. a 5. februára Európske fórum Peking plus 15 a tam sa budeme zamýšľať e, nad, spolu teda s 27 európskych štátov plus európske inštitúcie a občianská spoločnosť, sa budeme zamerať e, nad e, platformou akčného programu pre Peking. Začalo to vlastne už e, švedské predsedníctvo. Ďalej tu je aktivita 25. a 26. marca. Sa vo Valencii bude konať summit, teda neformálny summit ministrov pre rodovú rovnosť a budeme hľadať nové cesty, ako pripraviť program pre tento sektor v Európe. Ďalej tu máme 5. stretnutie španielských afrických žien pre lepší svet. A na záver mi dovolte, podobne ako som povedala v úvode, zaželať veľmi úzkú a úspešnú spoluprácu s týmto parlamentom počas 6-mesačného španielského predsedníctva. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne mene nášho výboru za skutočne veľmi zaujímavé informácie. Ja som presvedčená, že toto bude veľmi intenzívny rok, čo sa týka práce na otázkach rodovej rovnosti, predovšetkým počas španielského predsedníctva. My samozrejme pevne veríme, že budeme veľmi dobre spolupracovať. Viacerí naši členovia sa prihlásili do diskusie a chceli by vám položiť otázky. Podľa mňa bolo dobré to spraviť tak, že najprv si vypočujeme zo pár otázok od viacerých skupín a potom by ste ich mohli zodpovedať. Ako prvý rečník je pani Bauer. Nech sa páči, pani Bauer, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mala by som mnoho otázok, ale skúsim položiť len dve, aby sa dostali k slovu aj kolegovia. Pani ministerka, veľmi vám ďakujeme za možnosť výmeny názorov s vami. Boh vás vítaj medzi nami. Dúfam, že toto nie je posledný krát, čo sa tu stretáme. Dovolte mi opýtať sa toto. Vzhľadom na to, že ste viackrát spomínali rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami. Čo konkrétne plánujete urobiť v tejto oblasti, okrem toho, že teda na to upozorníte? Myslíme si, že tu v našom výbore sme schválili jedno oznámenie, ktoré požadovalo od výboru, aby prišlo s novým návrhom zákona, alebo aby si premyslel dopad a efektívnosť takéhoto zákona, pretože existuje jeden starý zákon, e, ktorý v podstate sa toto otázkou zaoberá. Vzhľadom na to, že nie je dosť účinný, tak asi by bolo málo, slabý nástroj by bolo len upriamiť na to pozornosť. Čiže vlastne ide o to, aby sa zvýšila aj účinnosť toho zákona. Samozrejme, že všetko sa nedá riešiť len cestou zákona. Okrem toho by som sa chcela spýtať, keď vlastne hovoríte o tom vo svojom materiáli, že sociálna agenda je tiež oblasťou, ktorú chcete znova oživiť. Ako vidíte šance, že sa do toho zmestia aj rotová rovnosť. A ďalšia otázka. European Protection Order. Aký typ materiálu to je? Čo to je? Ako zelená kniha? Alebo alebo bude to nejaká prísnejšia záležitosť. Čo tu vlastne chcete do tejto témy priniesť? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bauer. A teraz dáme slovo pani Thompson, nech sa páči. Mange tak, fru formand. Øh, jeg vil også gerne tale, øh, starte med og... Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som sa chcela poďakovať pani ministerke za to, že tak dobre popísala priority španielského predsedníctva. Aj pre nás, pre náš výbor je to veľmi pozbudzujúce, keď vidíme, že španielské predsedníctvo považuje rodovú rovnosť za veľmi prioritnú otázku. Ja by som chcela položiť samozrejme mnoho otázok, ale zamerám sa na problém, ktorý je veľmi vážny, je to násilie voči ženám. Španielsko je takou krajinou v Európe, ktorá má najväčšie skúsenosti v Európe v tejto oblasti. Myslím tu napríklad konkrétnu policajnú prácu, výskum a tak ďalej. Preto by som sa vás chcela spýtať, aké sú vaše doterajšie skúsenosti, ten zákon, ktorý máte, ako ovplyvnil celý ten problém a ako by sme mohli previesť španielské skúsenosti do Európy, ako by sme ich mohli využiť, ako by sme si mohli toto osvojiť. Napríklad mohli by sme ísť cestou smernice, ktorá bojovala proti násiliu na ženách. Ďakujem pekne pani Thompson. A teraz má slovo pani Jiménez. Nech sa páči. Ja ger ordet till Mrs Jimenez. Slovo má pani Jimenez, nech sa páči. Eh, Áno, Chcela by som poďakovať v mene e, výboru aj vo svojom prejavu, ktorý tu odoznel. Vlastne toto, táto otázka bola v parlamente aj minule významnou prioritou, teda bojovať proti násiliu, proti ženám. Práve že mňa zaujímalo, čo vlastne môže Európska únia v tomto smere prijať. V oktobri sa odsúhlasil návrh uznesenia, ktorý sa týka aj e, sektoru spravodlivosti. A verím, že vlastne Španielsko bude pracovať cestou toho európskeho príkazu, to European Order. A vlastne na toto vlastne už e, bolo schválené už aj 18. teda čo bude obsahom tohto materiálu. Moja otázka je táto. Aké nástroje plánuje pripraviť alebo navrhnúť španielské predsedníctvo, aby efektívne dokázala ochrániť obete takéhoto násilia, respektíve zlého zaobchádzania. Taktiež by som chcela využiť vašu prítomnosť, pani ministerka, a spýtať sa, ako chce španielské predsedníctvo bojovať proti nadmernému prepúšťaniu žien z práce v rámci Európy. Vieme, že napríklad v Andalúzii je to až 26 nezamestnanosť žien. To je ozaj veľmi bolestný dôsledok eh, momentálnej hospodárskej situácie. Posledná otázka sa týka toho. Chcela by som vedieť, či predsedníctvo Španielska, teda švenské predsedníctvo príjme opatrenie, ako pomôcť nejak ženám, ktoré takto prichádzajú o prácu aby sa proste dokázali zladiť potreby rodiny a práce. Ako vlastne bude španské predsedníctvo spolupôsobiť s ostatnými inštitúciami a orgánmi na zlepšenie tejto situácie žien? Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Boskúr. Dank u wel, voorzitter. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítajte, pani ministerka, na tomto výbore. Ja by som sa chcela spýtať otázku ohľadom návrhu na, na návrh legislatívy, pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie. Som rada, že sa to objavuje medzi vašimi prioritami. A to naozaj je vec, ktorá zišla aj zo samitu o rovnosti e, počas švedského predsedníctva pred dvoma mesiacmi. Dve otázky z mojej strany. Prvá zne nasledovne. E, v rámci samitu o rovnosti Belgicko vyhlásilo, že počas ich predsedníctva e, by chceli takýto návrh ukončiť a skompletizovať. To je celkom fajn, ale ja som počula, že na konci toho tria, to znamená, keď bude Maďarsko mať predsedníctvo, že až vtedy príde k tomu ukončeniu tejto agendy. A čo, aký je dôvod za tým omeškaním? A chcela by som vedieť, aké kroky má naplánované španielské predsedníctvo, aby sme konečne dostali, alebo bola vypracovaná teda smernica o rovnakom zaobchádzaní. A teraz veľmi konkrétne, rok a pol v rámci tohto parlamentu sme sa zaoberali touto otázkou návrh bol riešený v rámci štyroch kôl. E, bolo tam otázky náboženstva, e, viery, význania, e, sexuálne orientácie, veku. Všetko sa teda dialo v rámci týchto štyroch okruhov tém. Čo nás ale zaujalo, čo bolo zvláštne, že v oblasti žien boli niektoré veci, ktoré neboli pokrývané. Napríklad sociálne dávky, médiá a reklama. Komisia v tom čase prislúbila, že dojde k náprave v roku 2010, to znamená tento rok. A preto moja otázka znie, bude to naozaj tak? Aké kroky má napravené španielské predsedníctvo v tejto súvislosti? Bude to všetko pokryté, alebo bude musieť eh, počkať na predsedníctvo Rakus, uh, eh, Maďarska, pretože to naozaj ešte bude chvíľu trvať. Ďakujem pekne. Tak, Ďakujem pekne, pani Boskúr. A teraz dostane slovo naša pani podpredsednička, pani Estrela, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážená pani ministerka, aj ja by som vás rada privítala na našom výbore. Chcela by som sa vám poďakovať nielen za to, že ste e, mali tú prezentáciu a za informácie, ktoré nej boli obsiahnuté, ale takisto by som chcela poblahoželať e, španielskému predsedníctvu tomu, že prikladá prioritu o politike alebo otázke politiky e, rodovej rovnosti a za to, že navrhli vytvorenie observatória, ktoré sa bude zaoberať e, násilným páchaným na ženách. Ja ako spravodajkynia, ktorá sa zaoberá revíziou o preskúmaní analýzov e, smernice o materskej dovolenke, napriek tomu, že som mala pripravené nejaké iné otázky, ktoré som vám chcela položiť, tak v tejto chvíli sa obmedzím len na túto oblasť, pretože tá sa ma bytostne dotýka. A samozrejme je to veľmi aktuálna záležitosť, pretože dnes vlastne budeme viesť rozpravu o pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené rozličnými členmi, poslancami v tejto súvislosti. Moja otázka teda súvisí s tým, čo ste vy, pani ministerka, spomenula, Hovorili ste o dôležitosti, ktorú prikladá španielské predsedníctvo tejto smernici. A nehovorili ste len o podstate, o tej vecnej stránke tejto smernici, e, ktorá sa týka ochrany e, pozície a postavenia žien na pracovnom trhu. Hovorili ste ale aj o posilnení hodnoty úlohy, ktorú zohráva žena v spoločnosti a v rámci teda snahy e, pomôcť ekonomike vybrnúť z tej krízy. Hovorili ste o zodpovednosti. E, jeden z návrhov, respektíve jedna z tých inovatívnych častí návrhu, ktorý ja predkladám v rámci tejto správy, sa týka práve záležitosti dovolenky, a teda materskej dovolenky. Bohužiaľ, v rámci európskej legislatívy máme e, len pojem materskej dovolenky a potom je tu ešte ďalšia smernica, ktorá sa zaoberá e, rodičovskou dovolenkou. A napriek faktu, že vo väčšine členských štátov s výnimkou Talianska a Nemecka už existuje takáto koncepcia, ako je e, rodičovská dovolenka, zakotvená je v rámci týchto legislatív spomínaných, ale na európskej úrovni to ešte nie je. Preto si myslím, že toto je dobrá príležitosť na to, aby sme napravili takýto nedostatok v legislatívnej oblasti, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku. Myslím si, že musíme v tejto súvislosti aktualizovať a modernizovať legislatívu EÚ, aby sme takýmto spôsobom mohli e, propagovať úspešné e, zosúladenie e, života osobného a pracovného. A to je možné dosiahnuť len v prípade, e, že príde e, k správnemu vzdielaniu e, zodpovedností rodinných a takisto úloh rodinných. Preto moja otázka znie, či španielské predsedníctvo bude hájiť túto myšlienku aj na rade, aby teda zahrn- bola zahrnutá v tejto smernici aj celá záležitosť rodičovskej dovolenky. Ďakujem pekne a gratulujem. Ďakujem pekne, pani Estrela. A teraz dostane slovo pán Romeva a po tejto otázke dáme slovo pani ministerke, aby zodpovedala prvú skupinu otázok. Takže slovo má pán Romeva, nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem zablahoželať nielen ku predsedníctvu, ale aj k významu predsedníctva. Práve, že teraz je to veľmi významná vec, že máme práve niekoho na ministerskej úrovni, ktorý sa venuje tejto téme. A to je významné, že teraz je to priamo prioritou. V druhom rade ešte chcem povedať, že ma zaujíma aj podrobný program. Tá agenda nastávajúcich 6 mesiacov je to aj nabitý program. Čiže najprv bude dôležité, ako hovorila o tom aj kolegyňa Estrela, je nás mnoho tých, ktorí práve bojujeme za ochranu práv žien a vlastne ide o to, aby sme umožnili náležité, náležitú situáciu v rodinách, aj to v záujme výchovy detí. A ďalej je tu ten aspekt e, materskej dovolenky, respektíve rodičovskej dovolenky. Takže ide o to, aby to bolo komplementárne voči tomu, čo už teraz existuje ale kolegyňa Estrela vlastne už naznačila určitú cestu a vlastne chcem povedať, že chcem zdôrazniť pani ministerke, že mnohí obhajujeme v tomto parlamente tento prístup. Chcem ešte taktiež hovoriť o tej diskriminácii žien. Áno, táto téma je stále aktuálnou. Sú krajiny, ktoré majú v tom problémy a musíme vlastne sa zamerať na konkrétne ťažkosti. A aký je ten kalendár? Ako sa to bude riešiť, povedzme? Či sa to dá vyriešiť všetko počas španielského predsedníctva, alebo koľko sa dá stihnúť? Ide o to, aby sme dokázali efektívne pracovať, aby sme tento konkrétny problém dokázali efektívne vyriešiť. Tretí prvok, ktorý ma zaujíma, je aspekt krízy. Je jasné, že existuje viacero ciest, ako vlastne rozumie akčnými plánmi vylepšovať situáciu alebo dostávať sa z krízy. Samozrejme, mnohé sektory, ktoré by mali byť e, veľmi kvalitné a mali by nie zástavu obnovy, bohužiaľ nie sú dosť veľmi alebo dostatočne feminizované. Čiže ako sa bude riešiť aj tento aspekt? ako sa konkrétne budú podporovať ženy, aby sa posilnili tieto opatrenia na obnovu ekonomiky a cestu von z krízy. Čiže máte niečo takéhoto aj vo vašej agende. Napríklad v niektorých krajinách Európy dôchodky sú vlastne dosť slabé, predovšetkým pokiaľ je o situáciu žien ako manželiek z hľadiska dôchodkového sú dosť znevýhodnené. A posledná otázka, no, možno je to troška viac medzinárodne politická otázka. Takže bude sa konať viacero samitov hej? s Latinskou Amerikou, v oblasti Stredomoria a z Áziou a tak ďalej. A Vlastne sa tam hovorí často o dopadoch na životné prostredie, na spoločnosť a tak ďalej. Existuje nejaký taký dopad, ktorý sa týka rodovej rovnosti, rodových aspektov? Hej. Dôležité, aby sme proste položili správne otázku. V tých ro- dohodách, o ktorých sa vlastne rokuje, by mali byť nejaké také prvky obsiahnuté, ktoré by zviditeľnili práve aspekt rodovej rovnosti. Napríklad konkrétne v Strednej a Južnej Amerike aj v oblasti Stredomoria by to bolo potrebné. V rámci týchto dohôd by potom malo byť dôležité nájsť cestu, ako riešiť problémy, ktoré sa týkajú aspektov rodovej rovnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Romeva. Teraz dám slovo pani ministerke a poprosím ju o odpoveď na prvú skupinu otázok. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ďakujem príspevky, ktoré tu boli vyslovené. Teda ďakujem za otázky a budem odpovedať na každú z nich. Takže pokiaľ ide o tie príjmy, samozrejme je záujemom tohoto výboru, aby sa zmenšoval ten rozdiel medzi príjmami mužov a žien je nám jasné, že tu dochádza k diskriminácii a my sa z našej strany budeme snažiť maximálne, aby sme ten rozdiel zmenšili. A to koordinovaným spôsobom, tak ako to pôjde, maximálne. Vlastne je to veľmi nespravodlivé, že sú tieto rozdiely. Na jednej strane chceme vytvoriť kontrolné mechanizmy, aby vlastne sa dohľadalo na to, aby sa teda plnili požiadavky súčasných zákonov, tie, ktoré sú v platnosti už. Napríklad u nás v Španielsku máme dohodu medzi Ministerstvom práce a Ministerstvom rodovej rovnosti o tom, že vlastne aj podniky musia vlastne podávať správy o tom, že u nich neexistuje nejaké takéto ne, neexistujú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Ďalej, aspekty komunikácie a odbornej orientácie žien. To budeme taktiež riešiť, teda ako jeden zo spôsobov. Pokiaľ je otázku, ktorú použila pani Baverová, 25. a 26. marca vo Valencii sa bude konať podujatie, na ktorom sa bude hovoriť práve v jednej správe, ktorá tam bude predložená o aspektoch rozdielov v príjmoch medzi mužmi a ženami. A vlastne tu bude ten hlavný materiál, o ktorom sa tam bude hovoriť. A práve ten systém TRIA nám umožňuje fungovať tak koherentnejšie, stabilnejšie a s kontinuitou. Že táto téma bude dotiahnutá do konca. Pokiaľ ide o ten európsky rozkaz na ochranu European Protection Order, áno, to je zamerané ako jedna z priorít na ochranu žien pred násilím a tiež verím, že toto bude mať svoju kontinuitu a v podstate toto je jeden z cieľov a významných cieľov. Ide o to, aby sme rozšírili ochranu žien v Európe, pričom by sa zohľadnili tie opatrenia, ktoré už existujú aj v jednotlivých štátoch. Ide o to, aby tí, ktorí napadajú ženie, ktorí zle s nimi zaobchádzali, aby e, proste to takéto ich konanie neostalo beztrestné. Tento príkaz bude vlastne možné uplatňovať v rámci celej Európskej únie. A oceníme samozrejme podporu e, Európskeho parlamentu pri zavádzaní takéhoto príkazu do praxe a skutočne sa veľmi intenzívne teraz pracuje v rade JAI. Aj my pracujeme v rámci krajiny. Naše ministerstvo s ministerstvom spravodlivosti veľmi úzko a chceme vlastne umožniť spôsob, ako chrániť obete takéhoto násilie. Čiže konkrétne máme na mysli násilie charakteru rodového. Ďalej teda, aké sú skúsenosti Španielska v boji proti rodové, násiliu v oblasti rodovej? Chcem povedať, že e, v Španielsku bol prijatý patričný zákon a čo sa vďaka nemu dosiahlo. Môžem povedať, že skutočne teraz už sa na to poukázalo a občania vnímajú toto ako významný krok. A konkrétne aj náš parlamentný výbor e, vyjadril súhlas s týmto smerovaním ako aj ďalšie španielské orgány a inštitúcie. Skutočne pracuje sa spoločne, aby sme mohli pokračovať v vykinožení tohoto negatívneho javu z našej spoločnosti, teda toho násilia charakteru rodového. Dôležitým krokom bolo aj to, že tento problém už nie je len problémom súkromia, ale už sa o ňom verejne hovorí to už proste nie je len vec toho manželského páru, alebo proste e, muža a ženy. Je to vec, o ktorej sa hovorí na úrovni celospoločenskej, aby sme si to všetci náležite uvedomili. Preto teda aj čas zodpovednosti leží na pleciach celej spoločnosti, nielen tých priamých aktérov. A môžem povedať, že z hľadiska prevencie sa dosiahlo veľa. Aj v oblasti výuky a výchovy, pôsobíme na mladých ľudí, zvyšujeme povedomie už u mladých a v priebehu posledného roka sa vlastne dali k dispozícia, k dispozícii aj príslušné prostriedky Eh, súdom na to, aby mohli riešiť aj technické aspekty eh, takýchto vzťahov, kde vlastne bolo súdom rozhodnuté, že daná osoba sa nemôže približovať a tak ďalej. Myslím, že 3000 bolo takýchto eh, konkrétne elektronických prístrojov v praxi použitých. Dnes máme 103 sudcov, alebo súdov, teda, ktoré sa venujú práve ktoré sa venujú tomuto e, typu e, prečinov, ale okrem máme 1855 policajtov, ktorí sa venujú e, týmto otázkam. Otázka máme ešte 20 tisíc žien, ktoré vlastne dostávajú podporu, aby sa zabezpečila ich nezávislosť. Okrem toho máme aj poradenskú službu cestou telefónov. Denne tam zavolá asi 200 volajúcich. Je vyše 70 tisíc je e, osôb, ktoré sú vlastne už e, vo výkone trestu za takéto násilie. Takže môžem povedať e, celkom chladnokrevne, aj bez toho, že by som upadal do nejakého seba uspokojenia. Môžem povedať, že sa pracuje veľmi razantne na riešení tohto problému v našej krajine. Rok 2009 bol rokom, kde aj tak ešte stále môžem povedať, že 55 žien bolo usmrtených ako dôsledok takéhoto násilia zo strany mužov. A preto musíme povedať, že je aspoň tých 55 dôvodov na to, aby sme opäť ešte tvrdšie a razantnejšie pôsobili proti takémuto správaniu v spoločnosti. Preto máme vlastne dohodu aj medzi politickými stranami. A verím, že takto sa nám podarí úspešne bojovať proti násiliu založenom na alebo násilu v oblasti rodového. Čiže dôležité je vychovávať, učiť, zvyšovať povedomie a takto široko pôsobiť. Pokiaľ ide o tú smernicu, Cieľom je, aby vlastne 8. Eh, 9. marca na kongrese EBSCO, aby sme mohli predstaviť dostatočne koherentný materiál, že by sa hovorilo o prevencii, ochrane, o stíhateľnosti tých, ktorí páchajú to násilie, a aby vlastne boli aby vlastne tu nefungovala beztrestnosť, aby neexistovala a práve si myslím, že toto aj to monitorovacie stredisko bude významným krokom tým správnym smerom. Bude môcť vlastne predstavať určitú cestu, e, ktorou štáty EÚ budú môcť lepšie spolupracovať v tomto sektore chceme úspešne, pardon, chceme úzko spolupracovať aj s Európskou komisiou. A vlastne sa pracuje aj na e, patričnom materiáli, ktorý sa týka tejto oblasti. Vzhľadom na to, že Španielsko má jeden zo svojich cieľov tento aspekt. Čiže je to vlastne jednak aspekt, ktorý sa týka našej vnútroštátnej politiky, aj politiky EU. teda boj proti násiliu páchanému na ženách v rámci EU aj mimo EU. Okrem toho, to, čo sa týka nezamestnanosti žien, musím povedať, že už v tej prvej fáze krízy to dopadlo viac na pleciach žien než mužov. Hoci na druhej strane môžeme povedať, že od decembra 2008 do decembra 2009 muži vlastne boli na tom horšie. U mužov to bola nezamestnanosť, eh, teda narastla o 25% a už je 23,9% v tom období december 2008 až 2009. Ale predsa hľadáme novú stratégiu pre Európu a chceme tam zaintegrovať aj všetky tieto aspekty, aby ženy boli viac zaangažované aj z hľadiska pracovných príležitostí. Takže musíme postupovať rozhodne s patričnou zodpovednosťou a aby sa vlastne e, ten aspekt súkromný a verejný e, náležite delil medzi mužov a ženy. Napríklad e, pokiaľ ide o starostlivosť o malé deti, o tom sa už hovorilo aj v materiáli z Barcelóne. Takže vieme, nakoniec ešte aj stratégia 2020 obsahuje určité prvky, ktoré sa tohoto týkajú. Takže pokiaľ je o gravidné ženy a spôsob ich podpory, samozrejme pomohlo by, aby boli náležite začlenené do pracovného procesu, aby vlastne došlo k zladeniu ich povinností v práci a v rodine. V Španielsku od roku 2007 vlastne sme rozbehli taký plán, e, veľmi dobrý plán, ktorý nám umožňuje zlepšovať túto situáciu gravidných žien vlastne už sú lepšie chránené pred tým, aby boli prepušťané, keď sú v druhom stave a tak ďalej. Takže Okrem toho e, sa e, vylepšuje systém sociálneho zabezpečenia. Vlastne to obdobie, kedy bola napríklad e, žena na materskej dovolenke, tak to sa nezarátávalo do obdobia celkovej zamestnanosti. A napríklad v tomto aj u nás v určitých predpisoch nastali pozitívne nápravy. Čiže na druhej strane aj otcovia majú teraz nárok na otcovskú dovolenku. Takže v tomto zmysle ide o zladenie potrieb rodiny a práce. A toto súvisí samozrejme aj s postavením tehotných žien v práci. Pokiaľ ide o zaobchádzanie, už sme hovorili o tom, pre rotujúce predsedníctvo je toto kľúčová záležitosť na nastavujúci pol rok. Pracujeme na tom spoločne s Belgickom aj Maďarskom. Je to v programe tohoto tria a je isté, že sú tu ťažkosti. Niektoré krajiny e, majú dosť rezervovaný postoj, respektíve majú ešte značné rezervy a e, máme určité materiály aj z minulosti o tomto, nie je to nič nového. Isté je tu aj smernica, ktorá existuje z minulosti, ktorá sa dotýka tejto témy. Teraz vlastne už máme na čom stavať aj z hľadiska právneho a môžeme pokračovať ďalej a tému rozvíjať. Pokiaľ ide o kompetencie, tak sociálna podpora a tak ďalej. To nie je len aspekt, ktorým by sa mal zaujímať každý členský štát samostatne. Proste žiaden občan ani občianka EÚ nemôžu byť diskriminovaní z toho či onoho dôvodu. Preto nie je prípustné, aby sa ináč pristupovalo k niekomu ináč, treba z, z dôvodu jeho pôvodu. Proste žiadna diskriminácia tu byť nemôže. Isté, e, sú tu ťažkosti, ktoré vyplývajú z implementácie danej smernice. A momentálne sa snažíme zbližovať stanoviskám a bolo by asi nesprávne, aby Európska únia nebola schopná dosiahnuť aspoň tú minimálnu ochranu pred rôznymi formami diskriminácie, teda tej diskriminácie, o ktorej sa hovorí v Lisabonskej zmluve. Samozrejme, nemôžeme sa vzdať. Musíme pracovať a musíme sa dopracovať k výsledkom v našich rokovaniach. O, o, očakávame, že parlament nám bude maximálne pomáhať a podporovať nás. Vy môžete dokázať mnoho vo svojich krajinách a určite aktívne sa budete vedieť zapojiť do tohoto úsilia dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujem pekne za tieto informácie a máme tu ďalších rečníkov, máme tu ešte deviatich rečníkov, ktorí by chceli položiť otázku. Preto by som chcela apelovať na našich členov, aby nehovorili dlho. A ako prvá dostane slovo pani Klás a potom pani Garcia Pérez. Slovo má pani Klás, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážená predsednička rady, vy ste spomínali množstvo priorít a sú to také priority, ktoré pre náš výbor pre práva žena a rovnoprávnosť nie sú nové. Mňa zaujímajú konkrétne opatrenia, čo chce konkrétne spraviť Španielsko. Kolegyňa Estrela sa už pýtala na smernicu o ochrane matiek a už aj v druhom vašom prehlásení ste vraveli, že je dôležitý prístup na pracovný trh. Ja vidím úzke prepojenie medzi ochranou matiek a zároveň je dôležitý aj prístup na trh. Myslím si, že k tejto smernici musíme pristúpať veľmi obozretne. Ochrana matiek je tu na to, aby sme garantovali ochranu zdravia matiek a potom je tu e, rodičovská dovolenka a mňa by zaujímalo to jasné oddelenie a síte, že španielské predsedníctvo na jednej strane sa zaoberá zdravím matiek, čo je samozrejme obmedzené obdobie, to ne, nemôže byť asi tých 20 týždňov. Potom druhá vec je rodičovská dovolenka. A toto ma zaujímalo, či by ste mohli k tomu povedať niečo konkrétne. Potom ten aspekt, prístup k, k pracovnému trhu, ako chcete zapojiť ekonomické subjekty do týchto aktivít. To je samozrejme veľmi zložitá politika, veľmi zložitá otázka dôležité je zohľadniť aj to, ako zapojiť podniky, aby ponúkali takéto pracovné miesta. Spomínali ste aj monitorovacie stredisko, ktoré sa zaoberá násilím na, žela, na ženách. A dôležité je, toto monitorovacie centrum spolupracovalo s našimi členskými štátmi. Dôležité je, aby tá práca bola efektívna v tom zmysle, aby sa predchádzalo zdvojenému úsiliu Vážená pani predsednička rady, blíži sa svetová konferencia o ženách Peking Plus. Máme tu, mohli by ste povedať nejaké dôležité priority, stačí jednu alebo dve, teda to, čo chceme dosiahnuť v New Yorku, čo my, Európanky, chceme spoločne dosiahnuť. Mohli by ste nám tomu niečo povedať? Ja by som si to vedela predstaviť tak, že by sme sa zaoberali ženami v krízových situáciách a že by sme zohľadnili situáciu žien na Haiti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani Garcia Pérez. A ešte predtým, ako dostane slovo pani Garcia, by som chcela povedať našim kolegyňam, že pani ministerka nás žiaľ bude musieť opustiť najneskoro pol piatej. To znamená, že musíme vysieť na to, aby malo dostatok času na zodpovedanie otázok. Pani Garcia Perez, nech sa páči. Gracias, Ďakujem za slovo, pani predsednička. Viem veľmi stručná. A samozrejme chcem poďakovať pani ministerke, že prišla do nášho výboru. Ďakujeme za jej príspevok. Chcem poďakovať aj za to, čo nám povedala. Proste to, čo nepredstavuje niečo ambiciózneho v tejto oblasti, asi ťažko môže čeliť realite, keď vlastne 52% populácie EÚ sú ženy. A preto ten plán práce musí byť ambiciózny. Konkrétna otázka, ktorá sa týka toho monitorovacieho strediska. Pani ministerka nám uviedla konkrétny údaj eh, ohľadne žien, ktoré sú obeťami takéhoto násilia v Španielsku. Isté je potrebné mať k dispozícii takéto údaje z celej EÚ, aby sme mohli pracovať v podstate s rovnakými nástrojmi v rámci celej Európskej únie. Takže chceli sme vedieť, či to monitorovacie stredisko bude mať nejaké nástroje spoločného charakteru, ktoré môže v praxi uplatňovať v boji proti násiliu rodového charakteru. Ďakujem. Tarabel. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Tarabela. Nech sa páči. Merci, madame la présidente, madame la ministre, jusqu'à votre arrivée. Ja ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani ministerka, predtým, ako som sem prišiel, eh, tak som si hovoril o tom, že krása Kadizu nie len, že to nie je len nejaká migaraná postava z opery. Vidím teraz, že je to reálna postava, ktorú máme pred sebou a ktorej môžeme položiť otázky. Budem stručný. Vy ste opravnene spomínali prístup k práci, a medzeru v tom odmeňovaní a takisto niektoré ďalšie veci, ktoré sa týkajú žien. A samozrejme, by sme chceli najskôr e, pogratulovať e, španielskej vláde za tie kroky, ktoré prijala a ktoré smerujú k eliminovaniu takýchto nezrovnalostí. Myslím si, že sú modelovou krajinou v rámci Európy, pokiaľ ide o takéto snahy a to, že teraz prebrali predsedníctvo, tak e, je dobrou vecou. E, fakt, že budete musieť 15-20 minút e, odísť, nás troška tlačí, budeme hlasovať o niektorých správach, napríklad aj moja správa. Ja navrhujem rok, ktorý bude venovaný eliminovaniu akéhokoľvek násilia páchaného na ženách. Toto je návrh, ktorý bol presunutý viacerokrát, čiže komisia sa necíti ešte v stave ju prijímať, teda príjmať tento návrh. Ja sa chcem spýtať, či v rámci vášho programu by ste dokázali podporiť eh, takýto rok, eh, rok eh, eliminácie násilia proti ženám. Hovoríte o súčasnom roku, roku boja proti chudobe. A keby sme ale mali taký rok boja proti teda eliminovaniu násilia páchala na, ženo, na ženách, tak to by bolo tiež výborné. A chcete podporiť takúto iniciatívu, bola moja otázka. Ďakujem pekne, pani Ernst, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Vážená pani ministerka, e, myslím, že to nie je e, nejaké nudné tu na, na úrovni výboru pre ženské záležitosti a teším sa na tú spoluprácu a boli to pozbudivé signály Chcela by som na jednu vec poukázať, e, ktorá je veľmi dôležitá vo mnohých členských krajinách, pokiaľ ide o otázky rovnakého postavenia a zrovnoprávnenia, hlavne pokiaľ ide o mzdovú rovnosť a schopnosť spolurozhodovať e, žien. V takýchto prípadoch otázky rodovej rovnosti e, sú úlohami dobrovoľnými sú to otázky dobrej vôle, či už podnikateľskej sféry a, alebo iných, iných aktérov spoločnosti a preto sa chcem e, spýtať na dve otázky. Prvá sa týka e, tých vzdových rozdielov. Chcela by som vedieť, e, do akej miery záväzné bude to, čo, čo máte na pláne pre členské štáty, keď spomeňme si na sankcie, na nejaké penále, do akej miery by mali verejné a súkromné spoločnosti byť e, do toho zapojené na to, aby odstraňovali takúto mzdovú priepasť. E, u nás to už existuje dlhšiu dobu v Nemecku, asi 16 rokov, to je prvá vec. A potom záväznosť opatrení, keď e, chceme zaručiť rovnosť, rovnaké, rovnaký pomer teda žien a mužov v rozhodovacej sfére Chcela by som preto vedieť, e, aké máte konkrétne ciele pre túto oblasť, pretože práve e, v takýchto e, v situáciách muži neradi opúšťajú svoje miesta, svoje pozície. Akými opatreniami by ste to chceli dosiahnuť? Napríklad stanovením nejakých cieľových kvót, alebo máte niečo iné na mysli? Ďakujem. Eh, ďakujem pekne. Ďalšia vystúpi pani Bilbao. Áno, ďakujem za slovo. Pani ministerka, ďakujeme vám za vaše stanoviská a ďakujeme aj za váš záujem pôsobiť práve v oblasti boja proti nerovnosti rodovej. Ďakujem za doterajšie odpovede, ale zaujíma ma napríklad toto, keď hovoríte o stupni, respektíve o tom prikaze na ochranu. Um, viete, keď hovoríme o zlom zaobchádzaní so ženami, to je dôsledok diskriminácia. Chcem sa opýtať toto. Týka sa to toho európskeho príkazu na ochranu. Či to zahrňa aj možnosť, aby sa dali uplatniť tie isté protokoly medzi jednotlivými štátmi. Ako viete, v Baskicku sme uplatňovali z roku 2005, kde sme uplatňovali práve aspekty e, rodovej rovnosti a to súvisí aj s otázkou násilia. Čiže veľmi záleží na tých protokoloch a to sa týka e, aspektu zdravotníctva aj policie. Čiže otázka, či sa ráta s tým, že na celoeurópskej úrovni sa môžu podobné protokoly uplatniť taktiež. Ďalej, druhá otázka sa týka kampane na zvyšovanie povedomia. Chcete pôsobiť nejak významne na mužov? Napríklad v Baskicku začíname kampaň, ktorá sa volá Gisondus a je to medzi mužmi pre mužov v tomto kontexte a ide o to, aby sa veľmi jasne preukazovalo, že vlastne je tam záujem proste zvyšovať povedomie mužov. Vlastne doteraz e, do tohoto kampane prihlasilo asi 2,5 tisíc mužov v Baskicku. Takže chcem povedať, že by asi bolo veľmi dôležité úzko spolupracovať aj s verejno, teda s médiami, s masovo-komunikačnými prostriedkami. A taktiež musíme úzko spolupracovať aj s parlamentmi členských krajín. Ale tam vlastne, ale ako vidíme, všade prevažujú muži. A to mužské myšlenie, mužské postoje. A vlastne aj u nás v Španielsku tí, ktorí robili kampaň, boli muži hlavne. A keď sa pracuje s médiami, tak tiež na to treba myslieť. Plánujete nejak e, mať e, nejakého obhajcu e, alebo osobu, ktorá by e, obhajovala ženy, keď vznesú nejaké obvinenia v dôsledku násilia, ktoré bolo páchané v súkromí. Niečo takéhoto sme v Baskicku začali zavádzať, lebo v podstate ináč, pokiaľ to, to, to súkromie, tak ženy nemajú dostatočný priestor na to, aby verejne e, treba spodali nejakú žalbu, aby boli chránené. Tam nie sú dostatočne rešpektované. Predpokladáte, že na celoeurópskej úrovni by niečo takéhoto mohlo byť e, uplatniteľné, kde by ženy mohli podať takéto svoje oznámenia. Ďakujem pekne, pani Papadopoulos. E, ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Ja by som vás chcela srdečne privítať a chcela by som španielskému predsedníctvu poprieť veľa úspechov. E, Zrovnoprávnenie mužov a žien, to je téma našej diskusie už dlhé roky. E, pozrieme sa na to z viacerých uhlov pohľadu. Z môjho pohľadu je to tak, že už viacero v e, dlhšie obdobie som sledovala snahu nemeckého predsedníctva smerom k gender budgetingu, otázka moja, ako to bude ďalej postupovať. Takéto dobré, dobré postupy. Chce na ne nadviazať španielské predsedníctvo a pokračovať v tomto, aby boli nastavené nejaké dobré možnosti riešenia, pokiaľ ide o zrovnoprávne mužov a žien. A potom ďalšia otázka. E, Rada Európy v roku v období 2006-2008 vypracovala veľmi efektívnu a úspešnú stratégiu Takisto sa, dialo sa tak teda v spolupráci s Európskym parlamentom a teraz moja otázka je, či e, by sme nemohli tu na e, využiť takéto skúsenosti, tak aby sme sa vyhli nejakým e, zbytočným prienikom, aby sme dokázali zohľadniť rozdielne pohľady na vec a aby sme potom dokázali vypracovať spoločnú, komplexnú stratégiu, spoločný postup, pretože tak je to praktickejšie keby sme takéto možnosti takýmto spôsobom využili a aby sme len nezbierali nejaké rozdielne štatistické údaje, lebo ináč e, bude nám trvať celé roky vypracovanie, respektíve analýza rozdielnych štatistických údajov a podkladov. Okrem toho by som chcel ešte zistiť niečo, čo sa týka praktického postupu, hlavne pokiaľ ide o e, tzv. gender budgeting, hlavne v súvislosti s tými jednotlivými problémami, ktoré tu musíme riešiť. Pani Matéra, nech sa páči grazie signora Presidente. Ehm, signora Ministro, anche... Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážená pána ministerka. Tá otázka, ktorú som vám chcela položiť, už vlastne položil kolega Tarabela. Ja som sa tiež chcela zaoberať tým, ak, aká je dôležitá táto celá téma. Samozrejme, priority môžu byť rôzne, ale ja som sa vás chcela spýtať, aký je váš názor na tento rok, ktorý by návrh, aby tento rok upriamoval pozornosť na tento problém, na problém násilia voči ženám. Možno si spomínate, že talianský minister Garfania svojho času navrhoval stretnutie G8 pre ženy. A Mňa by zaujímalo, čo by ste povedali aj na to, čo vravel pán Tarabela. Chcela by som sa vám poďakovať e, v mene nášho výboru, lebo to, že ste dnes prišli medzi nás, zdôrazňuje, ako vy osobne beriete túto vašu úlohu vážne, ako chcete spolupracovať s parlamentom. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Záborská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vítajte, pani ministerka v našom výbore celkom krátku a konkrétnu otázku by som chcela predniesť. ako sme už počuli je v záujme španielskeho predsedníctva prijať direktívu o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci tehotných žien. E, vieme, vieme dobre že diskusia o tejto direktíve trvá už veľmi dlho a ten základný rozdiel tá základná diferencia medzi jednotlivými politickými skupinami v európskom parlamente je otcovská dovolenka. ja chcem povedať že európska ľudová strana podporuje začlenenie otca do starostlivosti a výchovy detí ale e, prikláňame sa k názoru že otcovská dovolenka by mala byť riešená v osobitnej direktíve a preto by som chcela pani ministerka e, počuť aké stanovisko bude zastávať španielske predsedníctvo pri rokovaní v rade. E, ja viem že táto otázka nie je ľahká a preto vám prajem v rokovaní všetko dobré. ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Záborská. A teraz dám slovo pani ministerke, aby zodpovedala tieto položené otázky. Nech sa páči. Ďakujem za všetky otázky. Ak dovolíte, začnem odzadu. Stanovisko Španielska ohľadne smernici o materskej dovolenke. Hoci som to už časti naznačila v svojom predchádzajúcom vyjadrení. Áno, je to dôležitá téma, aby sme sa dopracovali k dohode, konsenzuálnej dohode. A v tomto zmysle ide o to, aby sa tá smernica schválila. Je to priorita pre naše predsedníctvo. A verím, že tá smernica vytvorí určitú rovnováhu, hlavne pokiaľ ide o na, z ohľadom na realitu z európskej spoločnosti. Aj pokiaľ ide o intenzitu práce, aj pokiaľ ide o odmeňovanie. Isté, že bude to mať pozitívny dopad aj z hľadiska zdravia ženy, aj jej regenerácie zdravotnej. A je tu aj aspekt právny a celkového mm, aspekt prístupu na pracovný trh. Čiže dôležité je, aby sa mohla opäť vrátiť na pracovný trh. A mali by sme túto smernicu využiť aj na to, aby sa podarilo lepšie zladiť súkromný a pracovný život, teda rodinný a pracovný život. A aby žena mala dostatočne flexibilnú budúcnosť. Aby teda to bolo spravodlivejšie rozhľadené medzi mužom aj ženom, ženou, pokiaľ je o čas, ktorý venujú rodine a práce, práci. Pardon. Čiže ide o zharmonizovanie práce um, ženy, ktorá povedzme je gravidná alebo aj dojčiaca vo vzťahu ku prácou a pracovným časom muža. Takže verím, že budeme mať podporu tohto výboru, ako aj sociálneho výboru. A vlastne budeme sa snažiť harmonizovať túto otázku aj medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. Ako vravím, je to dôležitá priorita pre španielské predsedníctvo. Boli by sme bývali radi, keby sme už skôr mohli začať pracovať na tejto téme, ale vzhľadom na to, že e, bolo treba, treba počkať v parlamente na hlasovanie, tak sme si počkali. Ďakujem. Ďalej, pokiaľ ide o to monitorovacie stredisko, a chcela by som hneď objasniť, že nejde o vytvorenie nejakej novej štruktúry, nechceme vytvoriť nový orgán, ale Ide o to, aby bola nejaká funkčná organizácia, ktorá bude ďalej rozvíjať metodiku pre získavanie údajov a zber údajov a aby sme mohli tieto údaje porovnávať, že by sa vytvorila čosi ako databanka dobrej, správnej praxe, že by sme mohli potom začať pracovať na nových perspektívach zdravotných, perspektívach sociálnej podpory, ďalej v perspektíve oblasti súdnictva, policia a tak ďalej. Čiže bolo by to niečo ako cesta, ktorá by nám umožňovala zdieľať navzájom poznatky medzi jednotlivými členskými štátmi. To bude čosi ako prvý krok k tomu, aby sme si vytvorili spoločné ukazovatele. Je to predsa problém, ktorý je spoločný pre celé európske e, spoločenstvo a preto musíme hľadať cestu spoločného riešenia. Sú to globálne problémy a tieto si vyžadujú globálne riešenia. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii nástroj, ktorý nám umožní získať údaje, štatistiky a tak ďalej, aby sme mohli zovšeobecniť tieto informácie a to bude veľmi dôležité v rámci tej aktivity spolupracovať aj s členskými štátmi. Takže pokiaľ ide o konkrétnu otázku, chcel by som pripomenúť, pani Matera už e, hovorila o tomto program DAFNE sa toho týka. Európsky parlament a rada spoločne vyzvali komisiu, aby zvážila možnosť iniciatívy Európskeho roku boja proti e, násiliu voči ženám. Chcela by som pripomenúť, že rada môže príjmať rozhodnutia iba v rámci svojej legislatívnej kapacity na základe odporúčania komisie, teda odporúčania, ktoré predloží komisia. Vzhľadom na nedostatok času e, mi dovolte teda pokračovať. Samozrejme chcem zodpovedať všetky otázky. Teda rozhodovať účasť žien procese rozhodovania. Myslím, že to je téma, na ktorú musíme hľadieť nielen z hľadiska právnej perspektívy, ale aj z hľadiska efektívnosti, schopnosti a efektívnosti v takom zmysle. Treba univerzitné štúdium v Európe. Tam vlastne ženy dosahujú lepšie výsledky na univerzitách než muži a pritom sa to neodráža na pracovnom trhu potom. to hľadiska pracovného postupu, teda ako sú povýšené v práci ženy, e, z hľadiska miest, ktoré majú v pracovnej praxi, potom tam sa práve neodzrkadľuje treba aj to, že mali lepšie študijné výsledky. Takže aj s tým treba niečo robiť. Je to nespravodlivé a vlastne e, to je aj efektívne využívanie ich schopností a vedomostí. Takže niečo treba aj s touto témou robiť. E, Katalist Európa e, vlastne robil tiež štúdiu a vlastne pokiaľ ide o ženy dokážu, dokážu v podstatne vyšších percentách fungovať z hľadiska investovaného kapitálu a z hľadiska rentability Takže môžeme povedať, že aspekt rentability a efektívnosti tu treba zohľadňovať. Aj teraz, keď je tu záujem, aby ženy boli zapojené viac do rozhodovacích štruktúr. Je to potrebné. V tomto zmysle španielské predsedníctvo chce podporovať aspekt e, rovnoprávnosti žien pri rozhodovaní v oblasti politickej, podnikovej aj hospodárskej. A to je v súlade so stratégiou 2020 a Španielsko a Veľká Británia vlastne 3. februára v Kádize zorganizujú spoločné zasadnutie na ministerskej úrovni a bude sa hovoriť práve o tejto téme. Ako pokračovať potom ale v tejto sfére a ako vlastne odbúrať tie prekážky, ktoré bránia ženám efektívne sa zapájať do tých rozhodovacích štruktúr. Týka sa to oblasti politickej aj hospodárskej. Na záver ešte otázka stereotypov. Toto tu bola tiež jedna z otázok, ktoré dozneli. 31. mája sa v Madride bude konať zasadnutie, kde sa bude práve hovoriť o stereotypoch a o úlohe žien aj vo vzťahu ku masovokomunikačným prostriedkom. Myslím, že potom vlastne ešte tento aspekt ďalej rozvinie maďarské predsedníctvo. Myslím, že tam sa dohodneme na projekte, ktorý vlastne sa bude rozvíjať ešte a možno sa teda dotiahne do konca počas maďarského predsedníctva. Ďal, ďalšia otázka eh, sa týka neformálneho zasadnutia ministrov pre redovú rovnosť. Bude sa to konať vo Valencii. A týka sa to príslušných zákonov a zákonných noriem a predpisov, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. V roku 2009 nakoniec sme poprvýkrát zapracovali e, príslušnú správu do e, právnych predpisov a je to veľmi dôležité pre to, aby sme pokročili ešte ďalej v oblasti politiky rodovej rovnosti. Vlastne toto nám umožní pokročiť ďalej aj rozhodnejším spôsobom v tejto oblasti, aby sme mali vlastne viac efektívnych prostriedkov v našich rukách. A pokiaľ ide o ďalšiu otázku, máme asi zriedka príležitosť preukázať e, práve svoj postoj ako Európania a v súvislosti s Haiti práve, že môžeme využiť aj to, čo máme pred sebou. Teda, e, keď treba riešiť takúto situáciu, ako je v Haiti, tak treba pomáhať samozrejme aj ženám a samozrejme aj váš výbor má veľmi významné postavenie a úlohu pri určovaní pomoci, ktorá sa poskytuje v takýchto situáciách. A viem, že dnes v Montreali tiež prebieha významné zasadnutia že vlastne sa dospeje k určitým konkrétnym krokom, ktoré sa budú týkať obnovy zničenej krajiny. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše otázky a aj za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani ministerka, za rozsiahle, ale aj konkrétne odpovede, ako aj za veľmi angažovanú prácu v oblasti rodovej rovnosti. Mene nášho výboru želáme španielskému predsedníctvu veľa úspechov pri pracovaní na pozíciách v oblasti rodovej rovnosti. Ešte raz ďakujem pekne a veľa šťastia pri vašej práci. Dobre, takže pokračujeme v našom programe. Rátali sme s tým, že hlasovanie začneme trošku skôr, ale mali sme zaujímavú diskusiu. A teraz začneme bod 5, kde ide o udelenie absolutória za rok 2008, Všeobecný rozpočet Európskeho spoločenstva, oddiel 3, komisia. A spravodajkyňa je pani Bauer. a chcel som sa spýtať, či pani Bauer by nám chcela ešte prezentovať nejaké informácie predtým, ako pristúpim k hlasovaniu. Ak áno, tak vám dávam slovo, pani Bauer, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Chcem povedať len toľko, že neprišli nejaké ďalšie návrhy popri tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré tu boli predložené, čiže nemám čo dodať. Ďakujem. Tak, fru Bauer. Ďakujem pekne, pani Bauer. Ste všetci pripravení na hlasovanie, čo sa týka týchto rozpočtových otázok? Eh, Chcem sa spýtať kolegyň kolegov, či môžeme hlasovať en bloc o pozmeňovacích návrhoch. Inga invändningar. Nikto nie je proti. Dobre, tak začíname hlasovať a pokúsime sa teda prejsť dnešným hlasovaním. Budeme hlasovať po anglicky a chcem sa ospravedlniť vopred, ak moja angličtina nebude nejaká dokonalá, ak budú nejaké nedorozumenia, tak ja sa pokúsim to vysvetliť. Dobre, takže ideme hlasovať o stanovisku pani Bauer. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Gratulujeme. A pardon, ešte záverečné hlasovanie. Elektronické hlasovanie. Takže otváram hlasovanie, nech sa páči. Počkáme chvíľku, nech si všetci nachystajú karty. Everyone voted. Hlasovali ste? Everyone voted no. Áno, hlasovali všetci? Dobre, končím hlasovanie. Máme tu výsledky schválené. 22 hlasov bolo za. Gratulujeme pani Bauer. Ďalší bod, o ktorom budeme hlasovať, sú dve ústne otázky, ktoré sa týkajú Peking plus 15. A chcela by som sa spýtať, či by sme mohli hlasovať en blok o otázke na komisii, na komisiu ako aj o, o otázke na radu, či by sme mohli spoločne hlasovať o obidvoch, o obidvoch týchto otázkach. Výborne, myslím, že áno. Výborne. Takže kto je za? Amendment 7, excuse me. Prepáčte, hovorí pani predsedníčka. Pozmeňujúce návrh číslo 7. Takže kto je za ústnú otázku? Against. Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz ideme k nášmu uzneseniu, ktoré sa týka peking plus 15. the vote concerning the resolution. Teraz hlasujeme o uznesení. A tu máme pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Držali sa? Schválené. Návrh číslo 8 za? Proti? Držali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 9 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh číslo 11 bol stiahnutý, takže teraz 10, návrh číslo 10. A tam máte uvedený aj ústny pozmeňujúci návrh od pani Jaróka. Kto je za? Kto je za desiatku? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 12. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 13. Za? proti, zdržali sa, schválené, 14 za, proti, zdržali sa, schválené, 15 za, proti, zdržali sa, schválené, 16 za, proti, zdržali sa, schválené, 17 za, proti, zdrželi sa, schválené, 18 za, proti, zdrželi sa, schválené. Dobre, môžeme si to overiť, takže použiť, použite hlasovacie karty, otváram hlasovanie. Hlasujeme o 18. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 23 hlasov. Dvadsaťtri hlasov, 15 za, 8 proti. Takže bolo to schválené. 19. E, e, e, Za. Proti. Zdržal sa niekto schválené? 20. Zda. Proti. Zdržal sa niekto schválené. 21. Za. Proti. Zdržal sa niekto zamietnuté. A 22 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Budeme hlasovať elektronicky a je to pozmeňovací návrh 22. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A výsledok 13 za, 12 proti. E, schválené. Pozmeňovací návrh je 1 za, to je proti. Zdržal sa niekto? E, schválené. Dvojka. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Trojka. Za. Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Teraz máme trojku. Pardon, to bola štvorka. Kto je za trojku? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. Číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijatý návrh. E, pozmeňovací návrh číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. A koniec, e, hlasovanie elektronické. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Za bolo 21, jeden bol proti a traja sa zdržali. Takže schválené a môžeme e, nagratulovať si vzájomne e, odvedenú prácu. Okej, okay, då går vi till nästa ärende. Uh, poďme k ďalšiemu bodu. som är eh, eh, jämställdhet mellan... A tým je rovnosť žien a mužov v Európskej únii 2009. Dám slovo priamo spravodajcovi, pánovi Tarabelovi. Nech sa páči. Eh, veľmi stručne, pani predsednička. Veľa času sme venovali vypracovaniu tejto správy a ja by som eh, bol rád, keby eh, sme mali stretnutie, kde by sme sa dohodli na kompromise. Máme 4 pozmeňovacie návrhy. To je v poriadku. A toto pasuje s dvoma správami. Pani Luling bola tieňovou spravodajkyňou pre EPP, pre ľudovcov a ona naozaj eh, venovala veľa energie tej ďalšej správe, ktorá sa týkala označovaniu potravín a predbalených. A preto som ja vlastne vynechal štrasburské stretnutie, kde sme mali dosiahnuť nejaký kompromis. Ale došli nám odozvy, reakcie a chcel by som sa poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom a tieňovým spravodajcom, všetkým, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy, ktorí prejavili záujem o správu. Ja chcem konštatovať, že som veľmi e, potešený, pokiaľ ide o toho ducha, v ktorom sa toto nieslo. A nech ten najlepší vyhral. Eh, eh, ďakujem, pán Tarabella. Nebudeme mať dlhú diskusiu, ale niekoľko krátkých eh, pripomienok. Najskôr pani Luling, nech sa páči. Pani predsednička. Neviem, kto dával energiu komu, kto odovzdával túto energiu, pokiaľ ide o tieto dve správy. Každopádne by som chcela jednu vec povedať. Správa pána Tarabelu je veľmi dôležitou správou a tak si myslím, že musíme zaručiť, aby e, tá e, bola čitateľná, správa bola čitateľná. V prípade, že tam bude celá škála, celá séria úvodných ustanovení, to, proti ktorým kategoricky nenamieňame, ale určite to v podstate skomplikuje ten text a stáva sa tak nečitateľným, neprehľadným. Musíme využiť túto príležitosť na to, aby sme si to prešli, prešli sme si tým textom a aby sme e, vybrali tie podrobnosti, ktoré naozaj nič nepridávajú samotnému textu, aby sme to vyhodili. Dokonca aj ja som pripravená stiahnuť niektoré pozmeňovacie návrhy, pretože sa domnievam, že niektoré z nich nie sú podstatné. E, správa takéhoto typu by sa mala sústrediť na hlavné body a mala by byť čitateľná Chcel som, chcel som len toto povedať na vysvetlenie. Myslím si, že je to aj v záujme pána Tarabelu. Nechcela by som, aby jeho správa e, bola alebo nesla prílišnú záťaž e, pochádzajúcu z zbytočných podrobností, lebo to by podporilo tú loď. A ďakujem pekne teraz pani Záborská, nech sa páči. A e, ďakujem, pani predsednička. Ja chcem stiahnuť pozmeňovací návrh 44, pretože tento pozmeňovací návrh e, preberať časť zo správy, ktorá sa zaoberá eh, protidiskriminačným opatreniam proti ženám a mužom a medzigeneračnú solidaritu. Ja stiahujem 44. Ďakujem. Tak, fru Zaborská, ok, to je de fru Jan. Ďakujem pekne, pani Záborská. Pán, pani Janinka Dakis. Mrs. Jan Kodakis. Pani Janika Dakis. Ďakujem toto je dôležitá správa, myslím, že všetci sa na tom e, dohodneme. E, rovnosť v odmeňovaní, nediskriminácia na pracovisku, e, rovnosť e, žien a mužov, toto sú e, všetky veci, ktoré nám ležia na srdci. Je tam aj podpora iných politických skupín, avšak, a vždy sa objavuje avšak. E, Inkluz, alebo zahrnutie reproduktívneho a sexuálneho zdravia je nevhodné v tejto, kontexte tejto správy. Je to záležitosť, ktorá má byť ponechaná na národné vlády a nie na EÚ. Tým, že tam zahrnieme takéto reprodukčné a sexuálne zdravie, myslím si, že tým zriedujeme, alebo takým spôsobom zmenšujeme dôležitosť iných vecí v kontexte rovnosti rodovej, napríklad e, nediskriminácia a, a mzdové rozdiely. E, môže sa z tohto zoznamu želaní stať e, zoznam, ktorý nás odsudí na zánik, tak povedzte, že musíme si rozmyslieť, kam sa vyberieme. Ďakujem pekne, pani Cornelison. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr Najskôr by som chcela eh, povedať, že je samozrejme skvelé, že môžeme hovoriť o takýchto veciach s tak dobre vyzerajúcim spravodajcom. Nie, to len srandujem. Myslím si, že tá pôvodná správa bola pomerne dobrá, bola komplexná, naozaj eh, zahrňala všetko, ale taká je tá správa v samotnej povahe. Je to eh, správa, ktorá má hodnotiť, mohla by niekde byť taká výraznejšia, taká výraznejšia a to sme sa snažili dosiahnuť prostredníctvom niektorých pozmeňacích návrhov. Ja by som chcela teraz krátko sa dotknúť troch e, vecí. Prvá vec sa týka e, plány, e, plány na obnovu, alebo na, na teraz respektíve na tie protikrízové opatrenia. Hovorí sa tam o 46 a že bude proti spravodajca. Tam sa hovorí o tom, že plány obnovy hospodárskej, ktoré má pripravená EÚ ako aj iné členské štáty, sa sústredujú na sektory alebo odvetvia, ktoré sú tradične dominované mužmi. Európsky fond pre globalizáciu je jeden eh, z prípadov, ktorý to potvrdzuje túto tézu. Myslím si, že 90% vyčlenených v rámci tohto fondu smeruje eh, k mužom, ide, ide k mužom, ale len 10% maximálne eh, ide ženám. Tým nechcem povedať, že tí muži, ktorí prídu o svoje zamestnanie, by nemali dostať patričnú pomoc od EU, respektíve od členských štátov, ale chcem povedať, že by sme mali byť pripravení chopiť sa tých šancí, ktoré táto kríza poskytuje, pokiaľ ide o poskytovanie viacerých eh, pracovných príležitostí pre ženy a tak sa nedieje. Preto e, dúfam, že spravodajca zmení názor a zahlasuje za 46. Druhá vec sa týka žien v rozhodovacích procesoch alebo pri rozhodovaní. Vždy ma prekvapuje, že všetkým stranám samozrejme zainteresovaným sa to zdá dôležité a napriek tomu nie sú niektorí ochotní príjmať konkrétne kroky na to, aby túto vec posunuli dopredu. Ja som bol aktívnou, aktívne sa zastávam za práva žien už od 17 rokov, odtedy uplynulo 20 rokov od kedy som to, sa to začalo a za tých posledných 20 rokov to vždy bolo vecou a vždy, problémom a pokrok bol dosiahnutý jedine v Norsku a myslím si, že by sme mali nasledovať ich príklad. A argumenty proti, ktoré zaznievajú, sú také, že je to urážajúce eh, pre ženy alebo že to nie je spravodlivé ja hovorím vždy, že nie je to navždy, je to len prechodné a je to len dovtedy, dokiaľ sa nestanú, povedzme, predsedami predstavenstiev ženy alebo predsedami podnikov, vedúcimi podnikov ženy. Minulý týždeň som bola na stretnutí e, s predstaviteľmi penzijných fondov, dôchodkových fondov e, a poprosili ma, aby som nalila kávu, pretože predpokladali, že ja som obsluha. Ak to nie, niečo nesignalizuje, tak potom myslím si, že zbytočne tu sedíme a dúfam, že zahlasujete za moju 90 94 a takisto aj za 91 Sophie Inefeld, ktorá sa týka žien a ich zastúpenia v Európskej komisii. Moja posledná pripomienka je viac otázkou. Plne podporujem pozmeňovací návrh 91, pochádzajúci z dielne ALDE, ale neviem, čo majú proti charte práv žien chápem, prečo by tak konali ľudovci, ale predpokladal by som, že ALDE by privítalo nejaké dodatočné nástroje, ktoré by smerovali k zaručeniu e, rodovej rovnosti. Možno niekto z ALDE by mohol troška mi to objasniť. E, no Ďakujem, pani Cornelison. Skôr ako dám e, priestor na záverečné pripomienky pánovi Tarabelovi, predpokladám, že pani Konelison na stretnutí e, s predsedami týchto fondov e, nemusela, nebola donútená nejakým spôsobom naozaj podávať tú kávu alebo nalievať kávu. Dúfam, že to vyriešili sami. Som presvedčená, že to tak bolo. A pán Tarabela, ktorý nám to povie, ako to bolo. Ďakujem pekne. Najprv som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v diskusii. Chcem sa poďakovať za prejavenie záujmu. A čo sa týka návrhu pani Cornelisen, ako aj pani Infeld. Áno, ja som za. Potom, čo sa týka 46 tu som otvorený. To sme otvorení ako politická skupina. Boli tam viacerí kolegovia, ktorí boli toho názoru, že to je dobrý návrh. Podľa mňa áno, je to určite dobré, ale žijeme tu v reálnej ekonomike. A keď chceme túto opätovne rozbehnúť, tak potom je to možné iba cez tie sektory, ktoré sa tam spomínajú, ako napríklad e, ťažký priemysel. Žiaľ je to tak, ale je to skutočnosť. Je to tak, že ide tu o sektory, ktoré sú veľmi významné pre naše ekonomiky, kde sú veľké plány, ktoré ovplyvňujú našu infraštruktúru, ako napríklad rozvoj železničnej siete. A to sú sektory, kde pracujú predovšetkým muži. Aj keď samozrejme vieme, že sú iné hospodárske sektory, kde predovšetkým pracujú ženy. Ale musíme si uvedomiť, že keď chceme rozbehnúť našu ekonomiku, musíme začať práve pri takomto ťažkom a strojárenskom priemysle. Čo sa týka tej 46 áno, je mi ľúto, že tieto projekty sa týkajú takmer výlučne iba sektorov, kde pracujú muži. Je to polutovania hodné, ale je to jednoducho realita. A je to jednoducho, tak povediať, diktát ekonomiky a nemôžeme ho obchádzať. Ja si myslím, že nič nehovorí proti tomu, aby sme zamestnávali v niektorých sektoroch aj ženy, napríklad zváračky, to je bolo možno dobré, ale mm, myslím si, že musíme byť dostatočne flexibilní a môžem podporiť ten návrh tak, ako prednesený, ale ja som vám chcel vysvetliť, prečo som najprv nebol za. Ďakujem pekne, pán Tarabela, pokračuje pani predsednička. Ešte niekto by chcel vystúpiť? Pani Figurejdu, nech sa páči. Obrigada, Eu não tinha Ďakujem za slovo, pani predsednička. No, pôvodne som sa nehlasila slovo, ale potom, čo som si vypočula túto diskusiu, tak chcem prehovoriť. Pretože faktom je, že v tej prvej etape stratili viac zamestnanie muži, ale teraz sa už tak nedeje. Tie najnovšie údaje z Eurostatu ukazujú, že nezamestnanosť je väčšia teraz u žien než u mužov. Tak si myslím, že to dáva zmysel pozrieť sa na tento pozmeňovací návrh. Asi by sme teda mali hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu a hlavne sa zamerať na nezamestnanosť žien. Okrem toho si myslím, že existujú krajiny, kde nezamestnanosť žien je oveľa vyššia. Nehovorím o počtoch žien konkrétnych, ktoré nie sú v pracovnom procese, aj tak je viac mužov, ktorí sú zamestnaní, ale hovorím o pomeroch hej, o percentách, nie o konkrétnych počtoch. Takže sú proste krajiny, kde percentá žien nezamestnaných sú vyššie, než je to percento u mužov. A na začiatku krízy to tak nebolo. Vtedy viacej prichádzali o prácu muži, ale teraz už sme v inej etape a teraz už padá ten kameň na plecia aj ženám. Ďakujem. Ďakujem pekne, ešte pani Gurmaj sa hlási. Ďakujem pekne, bo by som chcela objasniť, čo sa týka tej prvej časti krízy, tak tam išlo napríklad o automobilový priemysel, samozrejme tam pracuje veľa mužov, oni prišli o prácu, potom stavebníctvo. A to je ten dôvod, prečo muži prišli o prácu. A jednoducho tak to bolo. Potom je tá druhá časť hospodárskej krízy, ktorá sa týka pre všetkým žien, lebo častokrát pracujú na skrátený úvezok, a nie sú až toľko zapojené do trhu práce. To je podľa mňa veľmi závažné. Takže vidíme, že tu máme stále tieto dopady. Preto sme sa špeciálne chceli zamerať na ženy. Ďakujem pekne. Tak, fru Gumaj. Ďakujem pekne, pani Gurmaj. Končím diskusiu a môžeme začať s hlasovaním. Takže teraz hlasujeme. A máme tu návrh 45. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 46. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 47 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 48. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 49. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 50. Za? proti, zdržali sa, schválené. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, schválené. 54, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, schválené. 58 za, proti, zdržali sa, schválené. 59 za, proti, zdržali sa, schválené. 60 za, proti, zdržali sa, schválené. Chcete overiť? Dobre, Takže elektronicky overíme. Budeme hlasovať o 60. Otváram hlasovanie. Končím. Máme tu výsledky 14 za, 11 proti, takže je to schválené. A teraz 61 za, proti, zdržali sa, schválené, 62, za, proti, zdržali sa, schválené, 63, za, proti, zdržali sa, schválené, 64, za, proti, zdržali sa, schválené, 65 za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, schválené. 67 za, proti, zdržali sa, schválené. 68 za, proti, zdržali sa, schválené. 69. Takže 68 chcete overiť? Dobre. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím. Máme tu výsledky. 12 za, 15 proti. Takže bolo to zamietnuté. A teraz 69 za, proti, držali sa, schválené. 70 za, proti, zdržali sa, schválené. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72. Aha, máme tu identický návrh, takže môžeme hlasovať unblock blok o identických návrhoch od 72 až po 76. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 77. O tom sa nehlasuje. A teraz postupujeme k 78. Máme tu dve časti. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Za? proti, Držali sa, zamietnuté. Dobre, overíme druhú časť návrhu 78 a hlasujeme elektronicky, hlasujte. Končím hlasovanie. 12 za, 15 proti, takže bolo to zamietnuté. Teraz 79 za, proti, zdržali sa schválené. 80 za, proti, zdržali sa schválené. 81 za, proti, zdržali sa schválené. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 83 za, proti, zdrželi sa, schválené. A teraz tu máme 84. Tá odpadá. A postupujeme ďalej. 86. Za. Proti zdržali sa, schválené, 87 za, proti, zdržali sa, schválené, 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 92 za, proti, zdržali sa, schválené, 93 za, proti, zdržali sa, schválené, 94 za, proti, zdržali sa, schválené, 95 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz tu máme 91 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Uh, Elektronické hlasovanie. 91. Začínam hlasovanie. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijaté. Čiže 15. Teda takto. Je to prijaté. 94 padá, pardon, 96 padá, 97 stiahnutá, ďalej 98 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 99. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Stovka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 101, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 102, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 104, kto je za? A pardon, vypadáva. 104. A teda no, hlasujeme za, proti, zdržali sa prijaté. 103 teda vypadáva. 105. To je za, proti, zdržali sa prijaté. 106. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. 107 aj 108 a 109, to je vlastne identické, môžeme hlasovať spoločne o týchto. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, skontrolujeme si to elektronicky. Pozmeňovacie návrhy 107, 108, 109. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 7 za a 18 proti. A jedna osoba sa zdržala. Takže Sto hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, skontrolujeme si elektronicky 110. Otváram hlasy na hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Takže teraz skončím elektronické hlasovanie. 9 za, 14 proti, takže zamietnuté. Ďalej, 111. To je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 112. To je pro, za, proti, zdržali sa, prijaté. 113. to je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 114, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej prichádzame na dvojku. To je za, proti, zdržali sa prijaté. Samostatné hlasovanie. Citácia 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Sedmička, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Desiatka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 12. Kto je za? Proti? Aha. Pardon. Takže začneme znova. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz tu máme kompromisnú jednotku. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Takže ideme na 14, 15, 16. Pardon, už no 16. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 17 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 19. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme elektronicky. 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 13 za, 14 proti, takže je to zamietnuté. 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 24. Kto je... Pardon. <laughs> Kto je za? Prepáčte, ospravedlňuje sa pani predsednička. Čiže kto je za 24? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 27, 28, to vypadáva. Takže ideme na 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ale to je doplnenie, takže prosím, to nevypadáva. 29. Hlasujeme. Kto je za 29? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 32. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 33, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 34, za, proti, zdržali sa prijaté. 35, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis, číslo 3, kto je za, proti, Držali sa prijaté. 36 vypadáva, kompromis 4 hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 37 vypadáva, takže ideme ďalej na 38 a 39. Môžeme hlasovať spoločne o týchto dvoch. Kto je za? Proti? Zdržali sa Zamietnuté. Ďalej 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 42. A, pardon, skontrolujeme si ešte elektronicky 41. Otváram hlasovanie k 41. Nech sa páči. Končím hlasovanie. 9 hlasov za, 15 proti, traja sa zdržali, takže je to zamietnuté. 42. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 43. Za, proti, zdržali sa prijaté. A 44 to bolo stiahnuté, takže hlasujeme záverečným hlasovaním. Prosím, otváram elektronické hlasovanie k celému materiálu. Končím elektronické hlasovanie. 15 za, 5 proti a 7 hlasov sa zdržalo. Blahoželám pánovi Tarabellovi a vlastne aj celému výboru. Ďakujem pekne za vynikajúcu spoluprácu počas hlasovania. Pôjdeme ďalej, prejdeme k bodu číslo 9. tu máme stanovisko k výboru pre verejné zdravie, potraviny a životné prostredie. Správa o oznámení komisie o opatreniach na boj proti rakovine, Európske partnerstvo. A dnes má prebehnúť diskusia v tejto veci. Pani Tomsen je spravodajkynia. Takže bez toho, aby som ďalej zdržovala, dám priestor pani Tomsen. Nech sa páči. Pani Tomsen. Pani Tomsen. I think it's very good you are so engaged, but... Je dobre, že vy ste do tohto zapojení, ale teraz máte, uh, pani Tomsen, slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Máme tu správu o rakovine v Európe. A čo je veľmi zaujímavé, z nášho pohľadu je fakt, že rakovina je veľmi e, vážnou hrozbou tak pre ženy ako aj mužov v EU. Ale najčastejšie typy rakoviny sú rozličné v závislosti od toho, či je to, ide o mužov alebo ženy a ženy sú najčastejšie postihované e, rakovinou prsníkov, rakovinou krška maternice, rakovinou e, e, týchto ciest pôrodných a tá incidencia rakoviny prsníkov naozaj rastie a má veľký vplyv aj na mladšie ročníky. 2000, 75 tisíc 275 tisíc žien e, ročne dostane rakovinu. V rámci oznámenia Komisie o opatrenia na boj proti rakovine, ktoré sa týka Európskeho partnerstva, sú tieto údaje veľmi zaujímavé. Sú ale niektoré rozmery, ktoré sa týkajú boja proti rakovine, ktoré nie sú e, zmienované v, tejto, v tomto oznámení. Jeden z najzaujímavejších prvkov je, že asi 150% by mala mať, 100% e, e, ženskej populácie by mali podstúpiť screening, pokiaľ ide o rakovinu prsníka a rakovinu krčka maternice. Tento fakt je počiarkovaný, že tam má ísť tento screening. To je veľmi ambiciózny, ale aj nevyhnutný cieľ, ktorý musíme naozaj e, presadzovať v prípade, že chceme váž- dosiahnuť vážne výsledky e, v boji proti rakovine. Je dôležité počiarknúť prepojenie medzi rodom a medzi rakovinou a je nevyhnutné naozaj urobiť posledný výskum a zistiť, či je tá korelácia takáto. Ďakujem. Vám tak, fru Thomsen. Ďakujem pekne, pani Thomsen. Otváram diskusiu a slovo má pani Liotár. Nech sa páči. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil ook heel graag mevrouw bedanken. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať pani Thompson takisto, pretože si myslím, že naozaj vypracovala veľmi dobrý návrh. Viem, že e, sa musí obmedziť na 1500 znakov a človek chce naozaj veľa povedať e, na tom obmedzenom priestore. Pokiaľ ide o tie hlavné body, ktoré vypichla, s tým súhlasím. máme niekoľko doplnení, ktoré by som e, rada jej predložila a ktoré by mohli byť zahrnuté povedzme vo forme pozmeňovacieho návrhu. Prevencia a včasné zistenie e, medzi ženami. Pretože výskum poukazuje na výrazné rozdiely medzi rozdielnymi typmi a formami e, rakoviny. Sú niektoré, ktoré sú rozšírenejšie medzi ženami, e, pristahovalkyňami v porovnaní so, so zvyškom alebo teraz bežnou európskou populáciou ženskou a myslím si, že napríklad eh, rakovina krčka maternice eh, sa objavuje výraznejším, výraznejšej miere, je zastúpená medzi eh, pristavokyňami z Číny, z Indie. A toto sú veci, ktoré musíme brať do úvahy. Takisto by som chcela upriamiť pozornosť na otázku prevencie, hlavne pokiaľ ide o staršie ženy. Vieme, že dochádza k starnutiu populácie a že rakovina je vecou, ktorá postihuje staršie ročníky. Keď hovoríme teda o prevencii, budeme sa musieť pozrieť aj na posilnenie alebo respektíve na častejšie kontroly a preventívne screeningy pre staršie ženy. Zdá sa, že pokiaľ ide o niektoré náboženské skupiny, respektíve e, ľudí, ktorí pochádzajú z rôznych náboženských oblastí, napríklad z Malty, tam tá prevencia nie je možnosťou, ktorá by bola dávaná k dispozícii pre ženy, ktoré z týchto oblastí pochádzajú. V prípade, ak bude legislatíva, ktorá bude riešiť aj prevenciu, tak budeme musieť nájsť nejaké riešenie, aby sme zaručili, že nedochádza k vylúčeniu takýchto žien v, z, z prevenčných programov. Okrem toho, keď hovoríme ešte o včasnom zisťovaní, e, a videli sme to aj zo štúdií, niektoré techniky majú veľa vedľajších účinkov, ktoré sú s nimi spojené. Hovoríme o 100%, 100% screenovaní alebo týchto screeningoch a mali by sme si tu na dobre uvedomiť, že nedokážeme tento screening robiť bez toho, aby sme spôsobovali niektoré dodatočné problémy. Aj iné formy e, vyšetrovania, vyšetrení by mali by sme takisto zvažovať. Je tu nová generácia farma, farmaceutických prostriedkov farmak, ktoré e, sú ťažko dostupné a nemali by mať len teda bohatý prístup k týmto liekom. V prípade, že veľká časť ženskej populácie trpí povedzme chudobou a je to výraznejšie ako v prípade e, mužskej populácie, je e, dôležité, aby sa dostali z tejto pasce chudoby a nemali by sme obmedzovať ich prístup k týmto konkrétnym liečivám a k týmto farmakám. Preto by som chcela nejaké doplnenia v tomto zmysle. Ďakujem. Tak, fru eh, Ďakujeme, pani Pani Paliodeli. Eh, ďakujem pekne, pani predsednička. Jedna dodatočná otázka eh, smerom na pani spravodajkyňu. V tom oznámení komisie. E, predpokladá sa niečo, čo súvisí s výskumom, alebo je tu výlučne len o nejaké konštatovania, nejaké takéto veci, e, bez ohľadu na e, príslušnosť nejakému pohľaviu. V prípade, že sa tu hovorí o tom, že treba podporiť výskum v rámci Európy a výskumné centra európske, je podpora aj týmto smerom v, tejto, v tejto, tomto oznámení je tam zrejma? Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám slovo pani Ovia. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Oznámenie komisie je naozaj e, hodné chvály. A je veľmi dobré, že pani Thompson z nášho výboru vypracovala stanovisko. Tu chcem predovšetkým zdôrazniť počiarknutie dôvodov, e, ktoré spôsobujú rakovinu. Keď ale hovoríme potom o informáciách a o šírení informácií, je tu jedno kľúčové slovo, ktoré sa objavuje aj v texte komisie, a síce partnerstvo. A keď hovoríme o partnerstve, tak musíme zapojiť do toho všetky e, všetky zainteresované strany aktívnym spôsobom. Expertov v oblasti zdravotníctva a asociácie, ktoré zastupujú pacientov, takisto musia byť zapojené. To je veľmi dôležité. A v súčasnosti, keď hovoríme o dostupnosti informácií ohľadom liečby a prevencie vidíme, že existujú rozdiely e, medzi jednotlivými členskými štátmi. Napriek tomu e, musíme mať na pamäti, že všetky ženy musia mať e, rovno, rovnaký prístup k informáciám, k prevencii a k liečbe. Preto je nevyhnutné, aby tieto aspekty boli takisto počerknuté aj v našom texte. Pokiaľ ide o 2013 ako termín a hovorí v súvislosti s plánovanými 100% screeningami, tak toto je veľmi ambiciozne je to naozaj pozitívne, ale musíme byť e, realistami. E, je tu hospodárska kríza a musíme si položiť otázku, či členské štáty sú schopné naplniť takúto povinnosť, takýto ambiciozný cieľ e, do troch rokov. Predovšetkým, keď sme stanovili práve takýto konkrétny termín 2013. Možno by sme mali skôr požiadať o podrobnú stratégiu a správu o nejakom pokroku dosiahnutom, pokiaľ ide o tento proces vo všeobecnosti, pretože je to téma veľmi dôležitá. Ďakujem. Tak, Ovír. Ďakujem, pani Olvír. Pani Tomsen, nech sa páči. E, ďakujem pekne. E, najskôr e, od pani Elvír je posledná pripomienka. Ide o to, aby sme zabranili tomu, aby zomierali ženy na rakovinu, tak ako je to v súčasnosti. A dosť vypovedá to číslo o tom, že 275 tisíc žien, ktoré ročne ochorie na rakovinu v Európe a musíme podniknúť niečo proti takémuto negatívnemu javu. V Dánsku som bola svetkom toho, že nejde len o to, že v krajine konkrétnej sú nejaké ponuky na e, liečbu. Ide e, o to, že je to veľmi výrazne aj regionálne e, rozdielne, pretože ak máte možnosť screeningu, tak to, to využijete. V prípade že tá, niektorých regiónoch nie je poskytnutá takáto možnosť, tak ženy musia potom chodiť do miest, kde, tá, tak, kde, kde je táto možnosť e, poskytovaná. Musíme teda priblížiť e, možnosť screeningu aj e, iným ženám. Aj napriek tomu, že niektoré ženy majú blízko možnosť screeningu a nevyužívajú. Každopádne je treba aj na regionálnej úrovni, aj na tej miestnej veci posilniť a zorganizovať, lebo ináč ten screening nebude tak výrazne využívaný. Ale plne súhlasím s tým, že rozdielne organizácie a záujmové skupiny musia e, byť e, zapojené do takýchto procesov. Keď ale ide o to, že komisia e, podporuje takéto aktivity výskumné, tak je to vec, ktorú by sme mali podporiť aj zo strany parlamentu. Existujú rozdielne prostriedky, ktoré súvisia s pracovným trhom a ktoré môžu byť poskytnuté v rámci EÚ a preto by sme mali využiť práve takéto prostriedky. Je ťažké, keď ženy ochorejú a potom ešte musia žiadať o nejaké takéto prostriedky, pretože táto choroba samozrejme sa, zaprejaví e, aj na možnostiach zamestnania e, žien takto postihnutých. A ďalej, e, pokiaľ ide o ženy pristiavalkyne. hovorilo sa o ženách z Indie, z Číny a napríklad ďalšie ženy, ktoré sú z Latinskej Ameriky, že oni sú nejak geneticky predisponované E, ženy z Latinskej Ameriky patria európskej rase, spadajú pod európsku rasu, menej je to v prípade Číny a Indie. Možno aj to je ako vysvetlenie takéhoto javu. Tak, fru Thomsen, fru Zaborska också. E, ďakujeme pekne, pani Thomsen. E, nech sa páči, pani Záborská. Pekne, ja sa ospravedlňujem, že hovorím ešte po pani spravodajkyni, ale dve krátke poznámky. Mali by sme porozmýšľať nad tým a možno v spolupráci s európskou komisiou ako by sa dali využiť fondy európskej únie nielen na výskum ale aj na prevenciu a liečbu pretože hovoríme o tom že je hospodárska kríza a že štáty nemajú e, dostatok finančných prostriedkov na to aby ich venovali aj do tejto oblasti ja si myslím že európska únia si jednoznačne musí stanoviť priority kde bude investovať e, alebo kde bude dávať fondy európskej únie a myslím že boj proti rakovine by mal byť jednou z týchto priorít. E, chcem e, pani spravodajkyni povedať a podporiť ju v jej bode one kde hovorí o dôkladnejšom výskume súvislosti medzi rakovinou a pohlavím ale ja si myslím že treba e, žiadať aj konkrétnejšie pomenovanie príčin zvýšeného výskytu rakoviny. nielen hovoriť o pôsobení škodlivých chemických látok pôsobení životného prostredia. ja si myslím že to príliš všeobecné a občanov Eh, európskej únie sa to nedotkne pretože si myslia že sa ich to netýka. keď tie príčiny budú pomenované celkom konkrétne tak eh, aj eh, občania európskej únie budú v tej prevencii sa vedieť zaradiť a budú presne vedieť ktoré tie škodliviny alebo aký spôsob života životného štýlu genetických faktorov sa ich priamo dotýka. ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pekne, pani Záborská. A teraz dostane slovo pani spravodajka Thompson. Ďakujem pekne. Ja plne podporujem to, čo povedala pani Záborská. Síce ide o e, tie európske fondy a ako ich využiť na účely prevencie. Myslím si, že tieto prostriedky by sme mohli použiť a takto by sme mohli napríklad zabezpečiť aj to, aby e, ženy boli viac zapojené do pracovného trhu. Je tu aj ďalší fakt. Ženy rodia deti vo vyššom veku a toto spôsobuje vyšší počet ochorení na rakovinu prsníka. Podľa mňa to je jeden z dôvodov, prečo by ženy sa mali snažiť mať deti skôr. Samozrejme, v dnešnej spoločnosti v Európe je to veľmi zložité. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, pani Thompson. A teraz, čo sa týka nášho harmonogramu. Lehota pre pozmeňovacie návrhy 2. február do 12. Hlasovanie na výbore 23. februára Výbor Envy bude hlasovať 16. marca a rátame s tým, že na plenárke by to mohlo byť v apríli. To znamená, že toto je náš harmonogram. Pevne verím, že s tým súhlasíte. A ďalší bod na našom programe, a tu sa pozerám na pani Estrelu, teraz nastal čas, aby sme diskutovali o pozmeňovacích návrhoch. Čo sa týka správy pani Estrela, ide tu o zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode. Toto je téma, o ktorej sme už diskutovali na zasadení nášho výboru a Iste si naši členovia spomínajú, že nám táto správa bola vrátená z pléna, bolo to v júni 2009, v júli 2009 a pani my sme sa rozhodli, že pani Estrela bude aj naďalej poverená prácou na tejto téme. A teraz sme sa dostali do tej etapy, že máme pozmeňovacie návrhy a dnes už máme všetky pozmeňovacie návrhy preložené do všetkých jazykov, to znamená, že môžeme diskutovať o pozmeňovacích návrhoch. Začneme našu diskusiu tým, že najprv vystúpi naša podpredsedníčka pani Estrela. Nech sa páči, pani Estrela, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. No, toto naozaj nie je prvá debata o tejto téme v tomto parlamente. Už sme mali príležitosť debatovať o mojom návrhu a teraz vlastne prebehne diskusia o predložených pozmeňovacích návrhoch teda tých, ktoré predložili viaceré politické skupiny a kolegovia a kolegyne. Chcem poďakovať kolegom a kolegyňam za veľmi významné príspevky. Je tu asi 169 návrhov, pozmeňujúcich návrhov, teda pozmeňujúcich návrhov najrôznejšieho typu. Skutočne to poukazuje na veľmi široký záujem o túto smernicu. Sú tu aj niektoré také, ktoré respektíve viacerí hovoria, že tie pozmeňovacie návrhy vlastne naznačujú to isté a potom môžeme vlastne hovoriť o kompromisných návrhoch. Ja som rozhodnutá istou to cestou. Isté, je to určitá výzva aj pre kolegov. Musíme pracovať spoločne aj s tieňovými spravodajcami z jednotlivých politických skupín, aby sme dospeli k širokému politickému koncenzu, teda k čo najširšiemu. Preto je táto smernica, chcem povedať, je dôležitá a máme záujem ukončiť túto legislatívnu prácu čím skôr. Som si vedomá, že sú tu určité prekážky, ktoré ešte na ceste musíme prekonať. Ako vravím, je tu široká základňa pre zhodu v rámci výboru, aby sme vlastne predložili na pléne veľmi moderný návrh, taký, ktorý splňa potreby európskych žien, európskych rodín, teda taký návrh, ktorý zohľadňuje vysokú prioritu, ktorá sa kladie deťom Čiže je to flexibilná smernica, teda jej návrh. A sú tu témy, ktoré veľmi kvalitne zohľadňuje. Napríklad hovorí sa o tom, že člen 141 by mal byť z právneho základu stiahnutý, pretože to by, to by sme sa dostali smerom naspäť. A to je nepriateľné porovnaní so samotným návrhom z komisie. A ten návrh z komisie náš výbor pokladal za taký, ktorý už aj tak nebol veľmi ambiciózny, bol skôr dosť reštriktívny. Preto sme bojovali za to, aby sme posunuli vec dopredu, aby sme dosiahli väčší stupeň rovnosti medzi mužmi a ženami. Chceme lepšie, dosiahnuť lepšiu vyváženosť pracovného a súkromného života. A v tej súvislosti máme ten, tento postoj, že nechceme stiahnuť člen 41 ako právnu základňu. A náš výbor musí pokračovať v boji aj ďalej, teda v boji za rovnoprávnosť. A rovné, rovnaké postavenie aj v súvislosti s vyváženosťou pracovného a súkromného života. Sú tu aj niektoré ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú pracovného času. Ďalej sa to týka samých zmluv. Myslím, že tieto pozmeňovacie návrhy sú priateľné. Napríklad dĺžka pracovnej doby a tie atypické pracovné zmluvy môžu byť pre zdravie žien škodlivé vo svojich dôsledkoch. Vlastne, čiže dá sa povedať takto, ak niekto nechce pracovať nočné smeny alebo nadčas, tak by mali mať možnosť vyhnúť sa takej povinnosti. Ale vieme, že sú určité profesie, kde musia ľudia pracovať aj v nedelu nechceme ešte prispievať k ďalšej diskriminácii voči ženám. Samozrejme, nechceme vytvárať ešte ďalšiu diskrimináciu, ale dávať k nej priestor, napríklad cez víkendy alebo vo sviatok. To nie je to isté celkom ako robiť v noci, alebo pokiaľ by došlo k povinnému nadčasu, aj k povinnej práci na čas. Všetci veľmi dobre chápeme, že oblasť, kde je najviac ťažkostí pri dosahovaní konsenzu, je oblasť, ktorá sa týka otcovskej materskej dovolenky. Teda otcovskej dovolenky. E, takže tu vítam vašu pomoc. Táto dovolenka nie je úplne to isté ako rodičovská tieto dve veci by sme si nemali míriť. Na jednej strane je to otcovská dovolenka, potom je tu rodičovská dovolenka. Rodičovská je pre otcov aj pre matky, ale otcovská to je len pre otca, pre muža. Hej? Zatiaľ čo? Materská dovolenka je len pre ženu, pre matku. Takže toto treba veľmi jasne rozlišiť. A keď budeme v tom mať jasno, tak si nemôžeme dovoliť e, v pozmeňovacích návrhoch si míliť e, rodičovskú dovolenku s otcovskou. Rodičovská dovolenka už vlastne aj existuje a keď si to vedia dohodnúť medzi sebou tí partnery, tak nie je potrebné to nazývať otcovskou dovolenkou. Ale musíme upriamiť pozornosť na tú skutočnosť, že rodičovská dovolenka, na ktorej bola dosiahnutá dohoda so sociálnymi partnermi a toto je vlastne e, súčasť inej smernice. E, teda táto rodičovská dovolenka nie je platená. Hej, to treba ešte na to upozorniť. Takže jej využitie e, tohoto hľadiska má, tak povediať, troška nižšiu hodnotu, pretože nechceme, aby, rodi, aby rodiny finančne boli na tom horšie keď budú mať viac detí. Alebo keď sa rozhodnú mať dieťa. Práve naopak, rodiny potrebujú väčší príjem, mali by mať možnosť teda zvýšiť svoje príjmy, pretože aj výdavky v dôsledku ďalšieho dieťaťa sú väčšie. Sú ale také členské štáty, kde vnútroštátna legislatíva spoločne pokrýva aspekt rodičovskej dovolenky a materskej, respektíve otcovskej dovolenky. Takže e, v budúcnosti na európskej úrovni by bolo dobre mať jednotné tieto pravidlá, kde vlastne všetky tieto druhy dovoleniek by sa v jednom materiáli spracovávali. Podobne ako to majú vo Švedsku, Španielsku, Portugalsku a aj v niektorých ďalších členských štátoch. Taktiež by som chcel upriamiť pozornosť na tú skutočnosť, že otcovská dovolenka už existuje aj vo väčšej vo väčšom počte členských štátov. Takže je dosť ťažké pochopiť, prečo nie sme pripravení, alebo zdá sa, že nie sme pripravení ešte prijať a upraviť európsku legislatívu v tom zmysle, aby sa prispôsobila realite v jednotlivých krajinách. Pretože tá realita nás vyzýva, aby sme tieto veci zladili. Aby tam bola materská dovolenka plus otcovská dovolenka, pretože tu je vlastne tu sú dve strany tej istej mince. Takže je tu právo na materskú dovolenku, právo na otcovskú dovolenku. Je tu predsa právo starať sa o deti a povinnosť starať sa o deti. A to sa týka tak žien ako aj mužov. Takže od hľadiska intelektuálneho a z hľadiska moderného videnia asi muža a ženy, ale aj z hľadiska moderného prístupu k zodpovednosti v rodine, toto všetko e, naznačuje, že vlastne je to smerovanie, kde treba zohľadniť materskú i otcovskú dovolenku. Takže si môžem povedať, že dúfam, že budeme úspešní pri snahe dosiahnuť kvalitnú dohodu. Myslím, že náš podiel práce sme si urobili a všetci majú záujem o skvalitnenie tohto materiálu a hovorím, chceme modernú smernicu, niečo, čo bude fungovať v budúcnosti. Aby to nebolo len niečo takého, čo zohľadňuje momentálnu situáciu. Chceme legislatívu, ktorá bude perspektívna aj do budúcna a súčasná smernica už má 17 rokov. Takže je vlastne zrevidovaná touto cestou, alebo dôjde k nej, k tej revízii. A vlastne už keď e, celý tento proces revízie prebehne, tak to bude temer 20 rokov, čo je v platnosti. Ďakujem všetkým za ich podiel a účasť na tejto práci. Verím, že sa nám podarí dosiahnuť kvalitnú dohodu a bude to práve e, ocenením práce tohto výboru a na úžitok žien. Ďakujem veľmi pekne, pani Estrela, pani Tomsa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, je pomerne zaujímavé, že tu na výbore často e, prichádza komisia a my vidíme potom problémy, ktoré spôsobuje, e, spôsobujú teda rozdiely v odmeňovaní. Javí sa, že tie e, mzdy sú rovnaké, až pokiaľ sa nevytvorí rodina a keď nemajú potom deti. deti teda rodiny, ktoré majú menšie deti, tak tie zarábajú menej, ale tam, kde sú muži a je ten zväzok iný, tak potom e, zarábajú viacej. Ženy sú pritom plne zodpovedné za to, čo sa deje v domácnosti. Aj za tú pracovnú stránku. V prípade, že chceme zaručiť rovnosť príležitosti v práci, tak musíme zaručiť, že aj doma tá rovnosť príležitostí bude fungovať. Dva týždne to nie je príliš veľa, to nie je obrovské množstvo času, ale je to nejaký, na začiatok je to nejaký pokus a je to e, signál vyslaný z európskej úrovne smerom od nás. A v tomto kontexte si myslím, že je pomerne zaujímavé, že tu na tomto výbore sme mali tú možnosť prijať bývalého generálneho tajomníka generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. Ona bola takouto generálnou tajomníčkou dlhšiu dobu, pani Ogil Tantan. A vypočuli sme si pri tej príležitosti, že dochádza k istým situáciám v rámci pracovného života a často e, sú príjmané aj legislatívne opatrenia. Ale keď sa hovorí o rovnosti príležitosti v EU, tak e, tou charakteristickou črtou bol fakt, že muži vlastne postupovali sami, e, skôr ako došiel nejaký signál od členských štátov, čiže bol pripravený návrh legislatívny zo strany komisie ešte predtým, ako prebehla sama analýza, čiže e, prejudikujú s tým spôsobom viacero krajín, asi 17 teda členských štátov má dva týždne vyhradených pre, pre muža, ale e, štáty EU už v tejto e, oblasti nie sú tak popredí, nejakým spôsobom zaostávajú. A ja mám pocit, že hovoríme o smernici, ktorá je horšia na úrovni EU, ako je tomu v Dánsku, pretože Dánsko bolo vždy e, v predvoji alebo bolo v popredí, pokiaľ ide o takúto legislatívu. A musíme zaručiť, aby sme podporili spravodajkyňu, aby sme sa postavili 100% za ňu a aby sme tie dva týždne aj zakotvili legislatívne. Ďakujem veľmi pekne, pani Lukas. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem pani Estrela za veľmi dobrú správu a za vynikajúcu spoluprácu a za prístup, ktorý zvolila. E, naozaj plne súhlasím e, s tou líniou, ktorú ona e, zvolila a takisto aj pani Thompson, ktorá práve vystúpila. Zelený predložil len dva pozmievacie návrhy. Prvý sa týka otázky rozšírenia času materskej dovolenky na 24 týždňov my vieme, že už mnoho členských štátov má 18 týždňov. E, evidentné, že správa pani Estrely je krokom do správnym smerom, pričom navrhuje 20, ale my by sme chceli ísť podľa e, rady, e, napríklad výboru pre rovnosť príležitostí mužov a žien, žien a mužov, a aby to bolo teda rozšírené v zmysle tohoto na 24 týždňov. To je veľmi dôležité z nášho pohľadu. Ďalšia vec, ktorú som chcel jednoducho zdôrazniť, je dôležitosť zaručiť, aby naozaj táto správa pokrývala aj otcovskú dovolenku. Bola tá kontroverzná téma, ale teraz vzniká pocit, že je naozaj veľká väčšina na výbore za takýto návrh a vieme, že veľa prázdnych rečí má EÚ, pokiaľ ide o otázku E, rovnováhy medzi pracovným a e, súkromným životom, len, ale málo kedy sa nám núka nejaká reálna príležitosť e, reálne spraviť niečo na to, aby sme zaručili, že táto rovnováha bude dosiahnutá medzi pracovným a súkromným životom. Aby sme teda napríklad aj tú otcovskú dovolenku nastavili na dva týždne a aby sme to rozšírili v rámci celej EÚ, aby sme zaručili, že to bude cieľ, ktorý sa nám približuje. Je takisto nevyhnuté, aby E, otcovská dovolenka bola povinná, aby bola platená. E, jedno, ako jednoducho je len príležitosť, ktorú môžu ľudia nejakým spôsobom využiť. Vieme, že pre mnohé rodiny to nie je reálne, takúto možnosť využiť. Môže sa to javiť ako jednoduchý kompromis, ale v konečnom dôsledku to nezafunguje. Takže musí to byť povinné, musí to byť zaplatené a to je presne tá cesta vpred, myslím si, že ktorú pani Estra tu nám navrhuje. Takže veľmi dúfam, že sa nám podarí dohodnúť ohľadom tejto správy. Hovorili sme o tom už naozaj dlhé mesiace, ako viete určite, a zelení v princípe naozaj podporujú túto správu a dúfame, že čo skoro e, uvidíme jej koniec, alebo teda, že bude zakončená úspešne. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz e, pani Klás, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Estrela, tie početné pozmeňovacie návrhy, ktoré máme predložené, tie poukazujú na to, že nejakým spôsobom sa točíme v kruhu a ja nevidím ešte stále tú veľkú dohodu, e, ktorú e, práve si zažiadala pani Lukas. Je možné, že tak ako predtým e, nejakým spôsobom zmiešavame tie veci a že ich rozširujeme a takisto aj zo strany španielského predsedníctva ešte stále mne je jasné, čo vlastne chce spraviť rada v tejto e, záležitosti. Dobre, cieľ bol stanovený a cieľ je zlepšiť ochranu matiek, to máme všetci, ale rozhodujúca je cesta, ako si zvolíme, kto sa toto cieľa. Pani Strela, ja nerozumiem, keď vravíte, že ochrana otcov a čas e, rodičovskej dovolenky, to je úplne rozdielne. Otec to je niečo iné, ako e, je tá otázka rodičovskej dovolenky. Ináč by sme nemali rodičovský čas. Rodičovský čas. Rodičia sa skladajú z otca a z matky to, že matka potrebuje patričný čas pred pôrodom a po pôrode, to všetci e, sa s tým totožňujeme bez e, nejakého e, bez nejakej kvalifikácie. Otázka je, ako do toho zapojiť aj otca. A myslím, že tam otec v čase, kedy matka nejakým spôsobom regeneruje a kedy matka je tam dušou aj telom pre dieťa, vtedy musí otec stať za ňou a otec má isté opravnenie, isté opravnenie jeho dochádza v neskoršom čase a vlastne otec nemôže byť nejakým spôsobom rukojemníkom v rámci tohto času eh, rodičovského. A keď kolegyňa Tomzen, eh, tá práve položila tú, tú, tú váhu na fakt, že nemôžeme zaostávať napríklad za mierou ochrany, eh, ktorá je na úrovni jej štátu v Dánsku. Ja musím toto isté konštatovať aj v súvislosti s Nemeckom, s mojou krajinou. My máme oveľa rozsiahlejšiu ochranu, ale jednoducho to máme právne upravené iným spôsobom. Preto chcem apelovať na nás, aby sme toto riešenie vnímali aj e, v takomto krížovom, krížovom bomere, krížovej, krížovom vzťahu, pokiaľ ide o to, čo už majú legislatívne upravené národné štáty. Keď môžem uvieť príklad Nemecka, my máme ochranu matiek 14 e, týždňov, to platí len pre matky, potom máme rodičovský čas, rodičovskú dovolenku, rok, a potom máme dva mesiace ktoré e, môžu čerpať len otcovia. A sú to platené mesiace dva a v prípade, že nečerpá takúto dovolenku, tak prepadnú tieto, e, tento čas v prípade, že sa rozhodnú obaj rodičia ísť do práce. Aj to je dobrá vec, to je novinka v Nemecku a otcovia radi využívajú takúto možnosť. A takisto teda výraznejším spôsobom sa opierajú o takýto inštitút. Prečo by sme to teraz hodili do jedného hrnca, pomiešali a potom by z toho vzýšlo niečo úplne iné, nesúrode pre jednotlivé členské štáty? Preto eh, chcem naozaj poprosiť teda pani Estrelu, aby 123 pozmeňovací návrh od pani Nibler, pána Tomasa Mana a mňa, ktorý bol vypracovaný tento pozmeňovací návrh, eh, má za cieľ to, aby sme eh, v špecifickom svetle, v konkrétnom svetle vnímali to, čo robia jednotlivé členské štáty v oblasti e, ochrany matiek a rodičovskej dovolenky. A takisto aj, e, čo robia v súvislosti e, s pozíciou otca v rámci tohoto. Aby sme to posúdili spoločne, aby sme tam vnímali možnosť tie národné úpravy, ktoré máme a ktoré sú dobré, aby sme ich aj podržali a zachovali tak eh, na prospech, teda na prospech rodiny. A ešte raz chcem zdôrazniť, pre mňa je ochrana matiek veľmi dôležitá, ale je to vec, ktorá veľmi súvisí s tými konkrétnymi osobami. A je to čas pred, a tesne pred a potom po porode. a dalo by sa znížiť tá, tá, tá, to trvanie v prípade, že sa rozšíri eh, to rodičovské obdobie a to sa týka tak matky ako aj otca a potom máme dobrý kompromis a dosiahli sme niečo pre rodine. E, tak, Ďakujem pekne, teraz pán Romeva. Eh, Ďakujem pekne. Dosť ma prekvapuje teda to, čo odoznelo teda práve, pretože ak naozaj je nám to všetko také jasné, tak prečo nám to tak dlho trvalo, trvalo dosiahnuť? Čak o tejto téme sa už hovorilo aj počas minulého funkčného obdobia parlamentu. Takže prečo teraz poslednej sekunde sme takí prekvapení, že liberáli a ľudovci to zablokovali. Prečo o tom takto dnes diskutujeme? To bolo poprvé. Po druhé, keď sa zameriame na podstatu problému, myslím, že pani Estrela veľmi dobre vysvetlila. Ak chceme garantovať práva žien, ktoré práve porodili, tak má žena právo, je to jedno z základných práv, aby sa dala zdravotne dohromady. Takže aj pani kolegyňa Lukáš už povedala. 24 týždňov je vlastne to minimum, ktoré od, sa odporúča na to, aby sa zdravotne zregenerovala žena po pôrode. A od tohoto sa odvíja potom aj aspekt odcovstva, ktorý by mal prispieť tiež svojou podporou v danom období. Je logické, že predsa otec má byť v rodine zakomponovaný do tohto procesu. A v podstate je to vec kompatibilná. Tieto dve práva sú kompatibilné a preto to musíme pokladať za minimum nielen z hľadiska potreby, ale aj z hľadiska povinnosti. O, toto vlastne e, mus, takto chápeme aj v tejto debate, podľa mňa. Je ťažké ináč, ale v rade dosiahnuť podporu. Chcem ale trvať na tom, že základným prvkom aj to, napríklad pozmeňovací návrh 43, kde sa hovorí, veľmi špecifické a konkrétne o tom, že vlastne sa žiada a veľmi jasne sa žiada, aby to bolo minimum. He, ty, možno sú tam tie dva týždne, aj keby to nemalo byť ako povinnosť, ale práve ide o to, aby to nebolo niečo ako ako vymáhateľná vec, ale ako možnosť, hej. A treba uznať, že niekedy vlastne mm, môžeme povedať, že sa nedosiahne celý ten časový úsek, ale hľadáme dohodu. Preto chcem povedať, že keď sa diskutuje o tejto téme, práve tu treba niekde zakotviť tú povinnosť, tak ako to veľmi dobre povedala aj pani kolegyňa, v súvislosti s tým ocelstvom. Čiže ocelstvo je vlastne komplementárnym právom popri práve ženy, ktorá práve porodila. Ďalej, ešte mi dovolte povedať toto. Poprvé, vlastne proces začína pôrodom, pretože bolo veľmi nebezpečné, keby sme začali e, proste nejak upravať tie práva pred pôrodom. Proste samozrejme žena ešte aj v druhom stave môže vykonávať svoju prácu, povedzme, a preto by bolo nerozumné upierať jej právo na materstvo. To by mohlo ohroziť jej pozíciu. A preto sme proti takým úpravám. Po druhé, téma, ktorá takto v, anglickom, v anglickej verzii sa hovorí, napríklad v pozmeňovacom návrhu 2 sa hovorí o zladení toho, čo nazývajú work-life. V španielskom preklade je to konciliacion, čiže ako zladenie pracovného a súkromného života. Hej? Ale v podstate ide... E, tam sa e, líši to, čo je pracovný versus rodinný život, respektíve pracovný versus osobný život. Hej, tam v tom španielskom preklade oproti tej angličtine sú určené, určité odchylky. Takže potom poprosím ešte vziať toto taktiež do úvahy. Ďakujem. E, tak, Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Luling, nech sa páči. E, euh- Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte, aby som upresnila že nebol to najmenší členský štát, ktorý, ktorý to blokoval. Dovolte, aby som to vysvetlila. Teda keď svojho času tam išlo vrátenie toho textu na výbor pre ženské práva, ten text, ktorý bol prijatý, bol absolútne nevhodný na to, aby sa stal legislatívnym nástrojom bol teda nevhodný a neaplikovateľný. My sme vlastne zachránili Európsky parlament, lebo hrozilo, že sa úplne zosmiešní, ak by schválil tento text. A u nás hovoríme, respektuje máme také porekadlo, že hluchý je skutočne ten, ktorý nechce počuť. A myslím si, že pani spravodajkyňa trošku patrí do tejto skupiny, lebo nielen preto, že je recidivistka, ale ona vlastne tie veci ešte zhoršila. Je to ešte chaotickejšie, ešte menej akceptovateľné. A bolo by absolútne neprípustné, aby sme mali takýto text, ktorý nesplňa základné atribúty legislatívneho nástroja. Nezabudnime na to, že máme tu určitý legislatívny postup. Toto nie je žiadna správa z vlastnej iniciatívy, kde môžeme zapracovať, čo chceme, naše nejaké želania, priania a predstavy a dávať tam nejaké zoznamy veci, ktoré by sme si vedeli predstaviť. To je jedna vec. Zamestnávateľia, ale aj pracujúci musí mať možnosť, tak povedať, žiť s takýmto legislatívnym textom ten musí byť jednoduchý a implementovateľný a jeho cieľom musí byť skutočne ochrana materstva. O to tu vlastne ide a to je cieľ celého návrhu zo strany Európskej komisie. Nesmieme zabudnúť na jednu vec. Máme tu už vlastne dva právne nástroje, tie sú ale iné a týkajú sa ochrany materstva, to po prvé, a po druhé sa týkajú otcovskej dovolenky. Práve sme predsa schválili text, ktorý umožňuje implementovať dohody sociálnych partnerov, ktoré sa týkajú otcovskej dovolenky. To predsa už máme a teraz vy to začínate tu otvárať a rýpete sa v tom, ako vo všetkom, čo sa týka ochrany materstva. No a potom to vedie ale k nasledujúcemu výsledku. Muži a aj ženy sa stávajú nezamestnateľnými. Keď si pozriete niektoré pozmeňovacie návrhy, mm, ja sa musím priznať, že počas dovolenky cez Vianoce som venovala mnoho času tomu, som chcela pochopiť, čo ste tým vlastne mysleli. Pre mňa to znamená, že otcovia už nebudú môcť pracovať v noci, keď teda budú mať dieťa, ktoré bude mladšie ako 12 mesiacov. Uvedomujete si, čo to znamená? Čo sa týka zamestnateľnosti mužov, otcov, vy žiadate, aby muži, ktorí sú schopní mať dieťa so ženou, aby mali rovnakú ochranu zdravia ako ženy, Chcete, aby sme tu mali nejakých eunuchov, ktorí budú pracovať niekde v nejakých zákopoch pod zemi? Uvedomte si, aké dôsledky budú mať tieto návrhy. Áno, určite je to je za tým dobrá vôľa, vieme si za tým predstaviť všetko možné. Preca môžu tam byť muži a ženy, ktorí môžu mať sú schopní mať dieťa. A predstavme to tak, že nemusia vôbec pracovať. Neviem, či ich deti budú dostatočne šťastné, lebo v Európe sú milióny ľudí, ktorí by chceli pracovať a nemôžu, lebo nie je pre nich primeraná práca. A vy takto zo žien a mužov rob, robíte nezamestnateľné osoby prostredníctvom návrhov, ktoré určite boli pôvodne vyselné dobre, ale boli trošku nedomyslené. Ak by ste chceli mať nejaký právny akt na ochranu materstva, chceli by ste mať otcovskú alebo rodičovskú dovolenku, tak dobre, môžete to navrhnúť, môžete o to požiadať, ale vráte návrh komisii a požiadajte, aby prišla s nejakým iným návrhom textu. Lebo tie pozmiace návrhy, ktoré tu máme pred sebou, tak my z toho nemôžeme vytvoriť text, keby a keby ten text prešiel potom plenárneho schôdzov, nesieme dopustiť, aby bol vlastne neakceptovateľný, aby nemohol v praxi fungovať. My nechceme, aby tento text bol neprimeraný, aby bol prehnaný, prehnanou nejakou požiadavkou. Kľudne požiadajte radšej o nový text, obráte sa na komisiu, aby prišla s novým návrhom, aby tu išlo o právny akt, ktorý by sa týkal tak ochrany materstva, ako by sa týkal aj rodičovskej a otcovskej dovolenky. Komisia predsa viacejkrát, ako dnes sa rada, povedali, že oni chcú, aby tu boli právne akty, ktoré sú oddelené ktoré sa týkajú jednotlivých oddelených typov ochrany. Tak dobre, tak sa držme ochrany materstva na tomto mieste. Čo sa týka sociálnych partnerov, tak oni v súčasnosti diskutujú o novej iniciatíve. Je to niečo podobné, ako bola iniciatíva v oblasti otcovskej dovolenke. A teraz diskutujú o podobnej iniciatíve, ktorá by sa mohla stať právne záväznou formou smernice ktorá by sa týkala otcovskej dovolenky. Prečo radšej nepočkáme na tie výsledky? Ak chcete postupovať rýchlo, tak e, bolo by lepšie sa sústrediť tu a teraz na ochranu materstva, lebo to je skutočne to, čo je najzásadnejšie, ak skutočne chceme chrániť matku a dieťa. Ale ak tam chcete zapracovať všetko, to sa vám nakoniec aj tak nepodarí, lebo ak by ste napriek tomu v rámci prvého čítania mali hlasovanie a keby sa tam prezentovali všetky tie návrhy, ktoré nemajú nič dočine s ochranou matky a dieťaťa, tak uvidíte potom, keď bude druhé čítanie, že všetko sa zamietne a vy vlastne iba spomalíte zlepšovanie ochrany materstva. Radšej už ukončím môj príspevok, lebo kľudne by som mohla aj dve hodiny komentovať všetky vaše návrhy, ktoré sú prebytočné a ktoré sú uvedené v tomto texte. Ďakujem pekne. Pokračuje pani predsedníčka. Prepačte, pani predsednička, pokračuje pani Luling. Ja chápem, že vy neradi počúvate to, čo sa vám nepáči, ale máme tu demokraciu, máme tu aj právo povedať čo chceme. Ak chceme, aby veci sa posúvali dopredu a my to chceme, tak tu, tu musíme odvážne povedať, že toto je kontraproduktívne tak pre ženy, ako aj pre mužov. Samozrejme, vy s tým spravíte to, čo uznáte za vhodné, ale čo ja na tomto mieste môžem prislúbiť, je, že to nebude jednoduché. Ďalej pani predsednička, pani Luling, ďakujem pekne my si musíme uvedomiť na tomto mieste, že máme ešte 20 minút dispozícii a máme tu dlhý zoznam rečníkov. Takže musím dať slovo ďalším, ďalšiemu rečníkovi. Je to pani Cornelisen a potom pani Záborská. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím s pani Luling, že niekedy tento parlament je naozaj na smiech a takisto tento výbor, ale to je z rozdielného dôvodu, úplne rozdielného dôvodu, ako je, akým je táto správa. My všetci vieme, čo je tým dôvodom. Ja som naozaj za e, tú líniu, ktorú načetla pani Estrela vo svojej správe. Chcela by som to vykresliť troška v komplexnejšom obraze v nadchádzajúcich desiatich rokoch budeme čeliť raz starnúcej populácii a tá, to starnutie bude naozaj veľmi výrazné. Budeme potrebať všetkých mužov a ženy, ktorí budú v produktívnom veku, teda, ktorí budú schopní, aby pracovali na pracovnom trhu. Takisto budeme chcieť, aby e, ľudí mali deti a aby ženy sa dostávali do rozhodovacích pozícií a aby e, zdieľali povinnosti rodičovské rovnako rodičia obaja Nielen, že by sme teda mali umožniť všetkým, aby sa dokázali starať aj pracovať, ale mali by sme to spraviť atraktívnym, e, aby e, ženy pracovali, aby sa muži starali. E, dobrý balík dovolenky je naozaj dôležitým krokom k takémuto cieľu. Je dôležité, aby ženy mali dostatok dovolenky po tom, čo sa im narodí dieťa, tak aby neopustili pracovný trh, pretože nebudú schopné ešte vstúpať do pracovného procesu. A myslím si, že 20 týždňov, ktoré navrhuje pani Estrela, je definitívne minimum podľa mojej skúsenosti ako zamestnávateľka v mojej predchádzajúcej e, funkcii, predtým ako som došla do parlamentu, v prípade, že dovolenka e, žien je príliš krátka, tak potom e, berú, čerpajú často dovolenku neskôr počas e, roka. Teda napríklad sa dajú na penku alebo čerpajú takýmto spôsobom dovolenku, aby si rozšírili e, ten deficit na materskej dovolenky a toto spôsobuje výrazné e, výdavky pre zamestnávateľov. E, je to viac, ako by to bolo e, v, prípadoch, kedy by tí zamestnávateľia poskytovali dlhšie dovolenky materské. Je jednoduchšie nahradiť niekoho počas materskej dovolenky v prípade, že je dlhšia tá materská dovolenka, pretože v podstate tie dôsledky, ktoré z tohto plynú pre zamestnávateľov, nie sú až tak závažné a môže to byť dokonca lepšie z ich pohľadu predlžiť to, tú dovolenku. Je takisto dôležité, aby bola aj e, mužom poskytnutá plne platená e, dovolenka. V prípade, že to nebude zaplatené, tak jednoducho nebudú čerpať, pretože mnoho rodín je jednoducho závislých na príjme muža a musia byť e, pri matke alebo pri dieťati prvé dva týždne a moja kolegyňa nemecká hovorila, že muži môžu tú dovolenku čerpať neskôr. Nie, to nie je pravda. Prvé dva týždne to sú tie, o e, to obdobie, kedy sa učíte meniť plienky, kedy e, učíte dieťa, kedy ho ukladáte na spanie, kedy sa učíte kúpať dieťatko a e, otcovia tam musia byť, lebo ináč prichádza k takému vzoru správania, kedy sú ženy zodpovedné za starostlivosť o dieťa a muži jednoducho zaostávajú v tých zručnostiach takisto aj diskriminujúce. Veľa mladých otcov mi písalo maily, ktorí naozaj podporujú naozaj chcú, aby z tohoto bola taká možnosť e, validná, lebo je to naozaj vysoko diskriminujúce, e, že oni v podstate nemajú možnosť byť pri tom dieťati počas prvých e, týždňov. Kresťanskí demokrati väčšinou idú formou procedurálnych argumentov, keď hovoria, že rodičovská otcovská dovolenka by nemala byť súčasťou tejto smernice. Ja súhlasím s pani Estrelou, že tá dovolenka by mala byť jedným balíkom, pretože vlastne sú to dve stránky tej istej mince. Ale v konečnom dôsledku by viac záleží na tom, aby tá otcovská dovolenka bola možnosťou. Je otázka, ako sa to spraví. V prípade, že komisia, tak ako povedala pani Luling, by prislúbila, že predloží smernicu o otcovskej dovolenke samostatne, tak z toho by som bola pomerne spokojná. Ale počuli sme, čo povedal pani, pán Andor a pani Reding, nie je ich pláne takéto niečo spraviť. No, všetci sme tam boli, vieme, ako to bolo. Bolestivo sme si uvedomili, že nemáme právo iniciatívy, pokiaľ ide o navrhovanie e, legislatívnych smerníc. Tým pádom by som silne odporúčala, aby E, všetci tí, ktorí sú za otcovskú dovolenku v akékoľvek forme, akýmkoľvek spôsobom, aby zahlasovali za tento návrh. Ďakujem pekne. E, tak to går ordet till fru Zaborska ok för er information. E, pani Záborská, nech sa páči, ale pre vašu informáciu ešte máme 6 ľudí na zozname rečníkov. Pani Záborská. Pani predsednička, nechcem... Thank you, madam chair. ...už moje kolegyne, len niekoľko poznámok Ehm, ja si myslím že od samého začiatku keď sme začali hovoriť o tejto smernici sme tým že sme zároveň otvorili tému otcovskej dovolenky otvorili pandorinu skrinku a teraz sa nedokážeme dostať na, na koniec tej debaty. Ja, musím, ja s poľutovaním konštatujem že tá naša dnešná diskusia sa nelíši veľa od diskusie ktorú sme mali na jar minulého roku. našou prvou zásadou malo byť že sa budeme pridržať e, nadpisu čiže, témy o ktorej táto direktíva hovorí e, že nebudeme otvárať ďalšie, e, ďalšie témy aby sme pomohli ženám ktoré sa v tejto dobe musia riadiť nevyhovujúcou direktívou. si zoberme že v súčasnej dobe tie ženy môžu zostať dva týždne povinne doma a fourteen týždňov celkovo čiže týmto ženám v prvom rade musíme pomôcť aby sa zmenila ich situácia. E, neprispieva ku, e, ku rýchlemu riešeniu ani to že ani komisia ani rada ani predsedníctva či už to bolo švédske alebo teraz španielske nemajú jasné stanovisko čo v tej direktíve má byť. E, švédske predsedníctvo sa skôr pridržalo švédskej legislatívy dnes sme počuli pani ministerku španielsku e, ja som nie veľmi múdra z toho. v tejto direktíve miešame všetky typy dovolenky a nielen to ale v tejto direktíve a v pozmeňovacích návrhoch hovoríme o zosúladení rodinného a pracovného života o rovnosti príležitostí o správe pána tarabellu ktorú sme pred chvíľočkou hovorili, schvaľovali o barcelonských kritériách dokonca o miléniových cieľoch čiže proste z každého, z každého kúta niečo a ja sa obávam že výsledkom bude že túto direktívu nebudú môcť aplikovať jednotlivé členské štáty a dostaneme sa do situácie ako s nerovnakým odmeňovaním kde fifty rokov máme v e, dokumentoch európskej únie rovnaké odmeňovanie a dnes sme sa na to pýtali švédskej pani e, ministerky. E, už iba jednu poznámku k pani cornelissen ja si myslím že prebalovať e, deti a krmiť deti sa naučia aj tí muži ktorí nie sú prvé dva týždne doma e, ak to chcú ak sa to chcú naučiť a čo tí muži ktorí, si prvé dva týždne tej, e, otcovskej dovolenky nevyberú potom na ňu už nemajú nárok keď to nebudú prvé dva týždne? ďakujem. Eh, pani Ovír a potom pani Figurejdo. Nech sa páči, pani Ovír. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv by som chcela jednu vec popraviť. A síce ide o to, že to neboli liberáli, ktorí blokovali tento projekt. Pri záverečnom hlasovaní sme to mali dokument, kde boli také kontroverzné ustanovenia, tak to bolo predložené, preto to záverečné hlasovanie dopadlo tak, ako dopadlo. My podporujeme prijatie takého, takéhoto typu smernice a zároveň podporujeme aj rozšírenie materskej dovolenky minimálne na 20 týždňov tak ako to navrhovala pani Estrela. Zároveň za, podporujem aj zahrnutie e, otcovskej dovolenky do tej istej smernice. Aspoň tohoto názoru sú členovia skupiny ALDE, ktorí pôsobia v našom výbore. A ja ako čestná osoba musím povedať, že v našej politickej skupine sme ešte neprijali záverečné rozhodnutie, ktoré sa týka materskej a, rodičo- a otcovskej dovolenky. je možné, že to bude trvať ešte niekoľko rokov, kým sa to celé podarí zapracovať do legislatívneho textu a kým bude všetko vyriešené. Ale chcela by som povedať správneho hľadiska. Otcovská dovolenka nie je rodičovská dovolenka. Rodičovská dovolenka je možnosť pre matku alebo pre otca a dnes hovoríme o možnosť pre matku a separátne možnosť pre otca. Ja ako právnička podporujem povinnú, nepotrebujem podporenú, e, povinnú otcovskú dovolenku, mne skôr ide o to, aby táto dovolenka bola platená a otec sa rozhodne, či ju využije alebo nie. To znamená, že otec sa môže rozhodnúť podľa svojich priorít. To znamená, že je, tu, je to podľa mňa iná téma. A iba v rámci tohoto prístupu by sme mali dosiahnuť tie naše ciele, ktoré máme 50 rokov v našich v našich zmluvách, kde chceme aj mať rovnosť šanci. Vieme, že ako, ako to bolo na rade, a ja musím povedať, mňa zvolila nie vláda, ale obyvateľe Estonska. Rada pozostáva zástupcov vlád. Ak nechceme, aby, aby Európsky parlament iba niečo opečiatkoval, ale bol vzdialený od svojich občanov, tak my musíme ďalej pracovať a musíme presviečať rádu o tom, že sme sa rozhodli správne. Čo sa týka povinnej, platenej rodičovskej dovolen- otcovskej dovolenky, iba vtedy, ak otec chce využiť túto možnosť. Niektorí kritizovali tento návrh a hovorili o zákaze nočných smien pre otca a tak ďalej. Toto nie je uvedené v texte, radšej si to prečítajte pozorne. Ďakujem pekne. A teraz pani Figueredo a potom pani Bauer. Chcela by som ešte uprniť vašu pozornosť na čas, ktorý máme v dispozícii. Mm, obrigada, prezident. Eh, pardon, ďakujem za slovo. Eh, vlastne to, čo som chcel povedať, eh, z časti už bolo povedané, ale chcem zopakovať tri veci. Poprvé, právo, ktoré máme všetci, a to je predkladať pozmeňovacie návrhy. A parlament by vlastne nemal sa vzdávať tejto svojej úlohy. Má predsa významné právomoci v tomto smere predkladať pozmeňovacie návrhy, ktoré môžu zlepšiť kvalitu predkladaných návrhov, teda tých, ktoré predkladá komisia. A samozrejme snažíme sa e, obmedziť e, určité oneskorenie a meškanie legislatívy. A pokiaľ ide o otcovskú dovolenku, je to niečo podobné ako materská dovolenka. To je vlastne to isté viac menej a z toho hľadiska tej istej mince. Takže keď hovoríme o zvyšovaní pôrodnosti e, a keď sa hovorí o tom, že vlastne tá pôrodnosť je nízka a tak ďalej, to je jedna vec. Keď sa zameriame na prax, Takže vlastne aj tá, by mali byť tie podmienky, aby sa teda zvýšila, zvýšili tie čísla pôrodnosti, tak sa musí zohľadiť materská aj otcovská dovolenka. Aj oproti tej situácii, ktorá je dnes. Takže. Je to v určitom časovom úseku dnes, teda, kdež môže, keď môžeme posunúť kvalitatívne vpred túto situáciu. A kolegyňa Estrela v časti svojej správy práve poukazuje na niektoré z týchto veľmi dôležitých otázok. A hovorí aj o veciach, ktoré v minulosti prijala komisia aj rada, nadviazala na niektoré body, ktoré už boli prijaté v tomto parlamente teda v predchádzajúcom parlamente. A určite, že sme prijali niektoré veci z minulého parlamentu, ktoré ešte na, na ktoré sa nenadviazalo teraz. Takže v podstate to, čo kolegyňa nestrania predkladá, je to taký balík, e, e, kde sú skombinované rôzne veci a vlastne sa to odvíja ešte od tých dôb, kedy za pôsobenia minulého parlamentu to bolo odsúhlasené. Niečo je z toho staršieho balíka, niečo je novšieho, moderného. Ale zdá sa, že to nefunguje celkom, ale vidíme tu aj pozmeňovacie návrhy, ktoré musia byť opäť predložené a musíme sa im venovať znova. Takže pôvodne sme navrhovali 22 týždňov, teraz sa objavilo aj číslo 20 týždňov, takže ja by som to prijímala povedzme ako minimum. Ďalej by sme sa mohli venovať aj otcovskej dovolenke. Myslím si, že sa môžeme zhodnúť na tom, že naša pravda kniha naozaj urobil veľký kus práce ale fakt, že aj niektoré pozmeňovacie návrhy boli stiahnuté. Ale mali by sa predostrieť znova. Ďakujem, pani Bavar. Pani predsednička, ak dovolíte, rada by som kolegom pripomenula tú debatu, ktorú sme viedli asi tak pred rokom, kedy výbor prišiel s návrhom, komisia prišla s návrhom teda, že ešte do konca minulého roku predostrie návrh zákona, ktorý by sa týkal teda otcov, teda otcovskej dovolenky. A ja som hovoril, že bolo by dobre, keby sme všetky tri návrhy mali tu na stole. A chcem pripomínať aj novým kolegyňam, že preto sa tento návrh komisie o otcovskej dovolenke nedostal na stôl, pretože kolegyňa Estrela to zakomponovala do balíka Health and Safety. Hej, zdravie a bezpečnosť pri práci a vlastne asi čaká, ako sa vec vyvinie. Treba povedať, vidieť aj to, že forma, v akoj je tento návrh dnes na stole, to sa asi zrealizovať nedá. A to je veľká škoda, pretože celý balík by sme vlastne už boli mohli posunúť ďalej a urobiť tak viac v záujme matiek. Ešte by som chcela povedať jednu ďalšiu vec. Myslím, že je úplne milná tá informácia, ktorú podala pani Estrela, v tom zmysle, že rodičovská dovolenka je neplatená. Ja nepoznám, možno existuje taký štát, kde to je neplatená dovolenka, ale ja taký nepoznám. Tam, kde je to tzv. untransferable, čiže neprenosné, to, čo vyplýva z tej otcovskej dovolenky, to je tiež platené. Takže je mi ľúto, že sme sa dostali zase tam, kde sme boli pred rokom a prakticky tento návrh závrkona určite uviazne v rade rovnako ako aj ten e, materiál, ktorý sa týkal pracovného času. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bauer. Je mi ľúto, že musím toto povedať, ale máme tu viacero kolegín, ktoré sa chceli zapojiť do diskusie, ale žiaľ nemáme dostatok času. Je mi to skutočne lúto. Na druhej strane som ale veľmi rada, že vidíme, že máme tu skutočne intenzívnu diskusiu a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa do nej zapojili. Ešte tu máme pár minút, ktoré by sme dali pani Estrela, Estrele a poprosíme ju pár komentárov. Nech sa páči. Obrigada. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať všetkým za ich príspevky do tejto veľmi živej diskusie, živej rozpravy, veľmi rozmanitej. A ďakujem aj tlmočníkom za to, že nám dali troška viac času. Aby som to zhrnula, chcela by som doplniť nasledovné. Myslím si, že je nevyhnutné uvedomiť si istý vývoj, istý, istý pohyb eh, v stanoviskách jednotlivých ľudí eh, na to, aby sme sa dopracovali ku konsenzu. Ja som sa pohla, ja som eh, posunula svoje stanovisko tak, aby som nastavila konsenzuálne a ja som pristúpil k istým ústupkom, pokiaľ išlo o moje pôvodné stanovisko. A vidím, že pokiaľ ide o skupinu EPP, tak neprejavuje takúto ochotu, takúto vôľu. Tam som nebola svetkou neho žiadneho pohybu, žiadneho vývoja, akými som bola svetkom v prípade iných skupín. Ale niekoľko otázok z mojej strany, dve, tri, aby ste mohli nad nimi uvažovať. Prvá otázka, prečo komisia sa rozhodla doplniť článok 141 ako právny základ? A z toho sa odvíja podotázka prečo podporujeme myšlienku, že táto smernica prečo vlastne teda hovoríme, že gestorský výbor by mal byť náš a nie výbor pre zamestnanosť? Prečo my e, si nárokujeme e, to gestorstvo? My to chceme práve z dôvodu 141 ako právneho základu. A ešte sú nejaké ďalšie otázky, ktoré by som, sa, ktoré by som chcela položiť a chcem, aby pani Baver eh, predovšetkým nad tým uvažovala. Chcela by som eh, vedieť, aký plat sa plánuje pre otcovskú eh, dovolenku, ktorá bola odsúhlasená sociálnymi partnermi. Aká, aká, aká platba tam bola odsúhlasená? Chcela by som vedieť, či je, akýkoľvek muž je ochotný vzdať sa svojho platu na to, aby zostal doma a aby pomáhal s deťmi A je tu ešte ďalšia dôležitá otázka. Vždy sme bojovali veľmi dôsledne a dôrazne proti akýmkoľvek formám diskriminácie. Ale tým, že vlastne e, mužov e, dávame preč od ich rodinných e, zodpovedností, tak tiež je to diskriminácia voči ním. Oni by mali mať právo sledovať pôrod a byť tam, byť pri tom, ako ich deti rastú. Majú úplne také isté právo na, na to, ako majú ženy. E, samozrejme je tu aj dovolenka, ktorá je čisto zamýšľaná len pre ženy, tak aby ženy dokázali zvládnuť to ťažké obdobie, ale potom je to obdobie, ktoré by mohlo byť zdieľané medzi mužmi a ženami, medzi matkou a otcom. A to je naozaj želateľné z pohľadu rovnováhy rodinnej. Pokiaľ ide o tie finančné záležitosti, ktoré boli spomenuté, o tom by sme vedeli hovoriť dlho hodiny a mohli by sme hovoriť, že sa dajú nájsť peniaze pre, pre všetko, ale jednoducho niekedy nezostanú peniaze na tie podstatné veci. Možno ale ľudia jednoducho nechcú e, dať peniaze k dispozícii na to, aby vytvárali rodinnú harmóniu, aby ju podporovali. A tí, ktorí e, zastávajú práve rodinné otázky a záležitosti, tí musia byť koherentní a konzistentní. A možno bude nevyhnutné, aby tieto peniaze išli na sociálne otázky alebo na doktorov konečnom dôsledku, ak eh, tie prostriedky nevenujeme rodinnej harmonii, tak eh, to bude viesť k psychologickým eh, problémom a k nejakým problémom zdravotným. Takže tie peniaze, ktoré nevynaložíme na utvrdenie rodinnej harmonie, tak tie budeme neskôr musieť vynaložiť na, psychológiu, na psychológov alebo ďalej. Pozmeňovací návrh 122 predložený pani Garciou Pérez. Ten je podľa mňa veľmi dôležitým pozmeňovacím návrhom, pretože ten by nám e, mohol pomôcť e, prekonať e, mnohé z problémov, ktoré máme. A ja teraz zachádzam troška ďalej ako e, pani Klasis e, v 1, 2, 3 ale ako súčasť 1, dvojky, 2, 1, 2, 3, tam respektíve sú naozaj totožné. Myslím, že 122 je z tohto pohľadu troška lepšia ako 123, takže aj nad tým by ste sa mali zamyslieť, nad týmito e, pozmeňovacími návrhmi. Oni by mohli byť práve tou cestou von z niektorých ťažkostí, s ktorými sme sa dnes stretli. Nakoľko nemám už príliš veľa času, viac nemôžem povedať. Ďakujem pekne. Tak, Ďakujem pekne, pani Estrela, ďakujem pekne všetkým našim kolegom za intenzívnu diskusiu. Pevne verím, že sa dokážeme rešpektovať, aj keď máme rozdielne názory. Mali sme diskusiu, ktorá je veľmi dôležitá a dôležité, aby sme počúvali sa vzájomne a reagovať naše argumenty. Ďakujem pekne pani Estrele, ďakujem pekne aj kolegyňam, kolegom za zaujímavé popoludne, ďakujem pekne našim tlmočníkom, ktorí nám venovali pár minút. Ďakujem pekne a ešte vám chcem oznámiť, že zajtra sa stretnú koordinátori o 9. Ďakujem pekne. Dovidenia.